Cari colleghi, dobbiamo... Milí kolegovia, myslím, že by sme teraz mali začať, pretože pán minister prišiel presne a máme veľmi obsiahly program. Radi by sme najskôr pozdravili Jánoša Martoniho. A ďakujeme mu, že prišiel medzi nás. Je to maďarský minister zahraničných vecí. Zahranično-politické otázky sú v jeho kompetencii. Prijal naše pozvanie, aby hovoril aj o procese rozširovania na pozadí situácie na Západnom Balkáne Rád by som poblahoprial maďarskému predsedníctvu a najmä vám, pán minister, za veľmi aktívnu činnosť a za dynamiku, ktoré ste prejavili v pozitívnom rozširovacom procese za maďarského predsedníctva. Chorvátsko dosiahlo pozíciu, kedy mohlo možno povedať, že prístupové rokovania sa uzavrú veľmi skoro. Posledné poznámky, ktoré sme počuli od komisie minulý piatok, boli následovné. Štyri kapitoly sú ešte otvorené, avšak e, rozsah prác tak postúpil, že môžeme hovoriť o čoskorom uzatvorení. Ďalšia kandidátska krajina, Island, pravdepodobne rokovania na najbližšej konferencii vlád 27. júna začne rokovania. Vychádza sa z toho, že provizorne by mohli byť uzavreté dve kapitoly a ďalšie dve by mali byť otvorené. Takže celý proces beží veľmi dobre. To, čo nie je ešte celkom jasné, je pristúpenie Turecka Prednedávnom sa tam rozhostilo akési ticho, situácia bola znova prehodnotená, ale myslím, že vzhľadom na najnovšie výsledky volieb v Turecku je vývoj pozitívny. Radi by sme si vypočuli k tomu váš názor. Nechcem vám ďalej, ďalej kradnúť rečnícky čas. Máme veľmi veľký záujem na tom, aby ste nám povedali váš postoj, preto by som vám rád teraz odovzdal slovo a teším sa na to, čo nám poviete. Nech sa páči, pán minister. Uh, uh, much, uh, Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dobré ráno, vážené poslanky, vážení poslanci. Rád by som sa vám poďakoval za pozvanie sem k vám ako aj za naše priateľské vzťahy. Je to pre mňa veľká výsada, veľká česť a možno aj potešenie, že vás môžem poinformovať o tom, čo sa dosiahlo za posledného pol roka presnejšie 5,5 mesiaca v oblasti rozširovania. A môžeme stručne pohovoriť aj o iných súvisiacich otázkach. Asi pred 5 mesiacmi sme mali, aspoň tak si na to spomínam ja, veľmi zaujímavú a živú diskusiu o výzvach a príležitostiach, ktoré sa naskytujú v súvislosti s rozširovaním vo všeobecnosti, ale aj pokiaľ ide o jednotlivé krajiny. A ja som vám vtedy hovoril o programe maďarského predsedníctva. Spomínal som priority, ktoré sú obsiahnuté v tomto programe, no a vtedy som naozaj dôrazne počiarkol, že jednou z našich priorít je dosiahnuť napredovanie v procese rozširovania. Myslím, že sme sa všetci zhodli na tom, že rozšírenie ako také má strategický význam. Rozšírenie Európu posilňuje, ako z ekonomického, tak i z politického hľadiska. Rozširovanie musí byť spolahlivé, dôveryhodné. Zároveň je však potrebné si uvedomiť, že rozšírenie vždy závisí od splnenia kritérií, teda podmienok, ktoré musí dodržať každá jedna kandidátska krajina. Motom maďarského predsedníctva bolo, vlastne aj stále je, silná Európa, preto sme jej rozširovanie vnímali v tomto kontexte a práve preto sme neustále zdôrazňovali, že rozšírená Európa, Európa inkluzívna a otvorená je iste silnejšia. Je oveľa silnejšia než taká Európa, ktorá sa vonkajšiemu svetu zatvára a zaoberá sa iba svojimi internými záležitosťami. Rovnako sme uviedli a stále mám rovnaký pocit, možno ešte vo väčšej miere, že rozširovanie je určitým procesom, ktorý si vyžaduje kontinuitu. Takže jednotlivé predsedníctva na seba navzájom nadvezujú A toto samozrejme platí aj pre naše predsedníctvo. My sme poslednou krajinou tria, Španielsko, Belgicko a Maďarsko. A potom ten proces bude pokračovať ďalej. Teda to, čo dosiahlo toto trio, posunie ďalej ďalšiemu triu, teda Polsku, Dánsku a Cypru. Prečo toto všetko hovorím? Hovorím to preto, lebo ja neverím v nejaké trofeje. Je to otázka národnej prestíže, kto čo dosiahol, komu sa možno toho nepodarilo až toľko. Nie, toto je proces, ktorý je v záujme nás všetkých a každá jedna predsednícka krajina, každé jedno predsedníctvo má za úlohu odviesť kvalitnú prácu, aby tento proces mohol napredovať v záujme Európskej únie. Tretí prvok, o ktorom chcem hovoriť. Aj na tom sme sa zhodli, že rozšírenie musí byť vierohodným procesom. Čo to znamená? Musí byť vierohodné pre obe strany. Teda požadujeme, ale zároveň aj sami dávame, takže tieto dve veci sú úzko prepojené. Keď sa splnia podmienky, keď sa dosiahnu referenčné hodnoty, toto hodnotí samozrejme Európska komisia, tak potom my z našej strany musíme dať, čo sme slúbili. Dovolím si takú predbežnú poznámku v tom zmysle, že kľúčovým faktorom je dobrá interinstitucionálna spolupráca. Zo skúsenosti môžem povedať, za toho takmer pol roka, že v oblasti rozširovania tá spolupráca medzi inštitúciami bola naozaj, naozaj vynikajúca. Komisia odviedla obrovský kus práce, naozaj to až neuveriteľné, čo sa im podarilo hlavne za posledné týždne, pokiaľ ide o Chorvátsko, pretože týmto sa budem zaoberať o pár minút. Politická podpora zo strany Európskeho parlamentu tiež zohráva rozhodujúcu úlohu. Rada veľmi dobre spolupracovala s komisiou, predsedníctvo samozrejme pripisovalo veľkú dôležitosť takejto efektívnej spolupráci a ak došlo, respektíve dôjde k nejakým podstatným pokrokom v procese rozširovania, tak to bude v podstatnej miere práve vďaka takejto dobrej spolupráci medzi inštitúciami. Toľko teda na úvod z mojej strany. Pozrieme sa teraz na to, ako to momentálne vyzerá v realite, čo sa nám teda podarilo dosiahnuť. Keď hovorím, čo sa nám podarilo dosiahnuť, tak nemyslím len maďarské predsedníctvo, ale myslím nás všetkých. Posunuli sme sa niekam v procese rozširovania v porovnaní so situáciou pred pol rokom. Udiali sa nejaké naozaj hmatateľné kroky vpred? Je ten proces rozširovania momentálne niekde ďalej než pred šiestimi mesiacmi? Pozrieme sa teda na jednotlivé krajiny. Ale ešte než to urobíme, Prosím, uvedomme si, že rozširovanie je komplexný proces. Nejde o jednu krajinu, nezávisle od ostatných. Niečo sa deje v jednej krajine, má okamžité dopady aj na ostatné krajiny. Takže my tu hovoríme o procese rozširovania ako takom. Ide hlavne o krajiny Západného Balkánu, ale aj o Turecko alebo Island. Ale pokiaľ ide o kontext Západného Balkánu, veľmi dobre si uvedomujeme, že úspech či naopak neúspech tej či onej krajiny má obrovské dopady na celý proces rozširovania. Úspechy nakopnú ten proces, dajú mu novú energiu, neúspechy zase môžu vyvolať apatiu nielen možno na strane EÚ, ale aj na strane samotnej kandidátskej krajiny. A toto je také inherentné riziko, ktorému sa vystavujeme v prípade zlyhania procesu alebo jeho výrazného spomalenia. Teraz ku Chorvátsku. Chorvátsko dominovalo rozširovaciu agendu v poslednom pol roku. Dosiahli sa pokroky. Aj predchádzajúce predsedníctva sa k tomu pričinili. Belgičanom sa podarilo niekoľko kapitol uzavrieť. Nám sa podarilo uzavrieť tri kapitoly polnohospodárstvo, regionálna politika a rybolov. Ešte stále zostávajú 4 kapitoly a máme ešte k dispozícii 2 týždne. Ale už sa momentálne blížime k tej cieľovej rovinke a na mieste je veľká obozretnosť. Nemal by som nejako predbiehať udalosti sme teda v tej konečnej fáze rokovaní. Všetci veľmi dobre viete, čo sa udialo 10.6. Všetci ste si prečítali vyhlásenia predsedu Baróza a komisára Füleho. Takže všetci situáciu veľmi dobre poznáte. Diskusie medzi členskými štátmi intenzívne pokračujú. Ja len chcem zdôrazniť ten obrovský kus práce, ktorý Európska komisia v tejto súvislosti odviedla. Komisia pripravila štyri spoločné stanoviska. Je to Všetko sa to uskutočnilo veľmi rýchlo. Všetci viete, že tie mierové podmienky sa momentálne považujú za dodržané. Dodržané v postačujúcej miere. Je potrebné ešte nejaké veci objasniť, pracujeme na tom. Celý čas sme boli optimisti. Možno na to nebol vždy dôvod, ale nikdy sme neupadli do pesimizmu. A preto vám teraz môžem povedať, že sa zdá, že sa podarí tie štyri kapitoly uzavrieť a tým by sa teda uzavrel celý rokovací proces 21. júna. Budeme mať dôležitú schôdzu, zasednutie Rady pre všeobecné záležitosti, kde sa bude hovoriť o ešte otvorených otázkach a potom sa stretnú hlavy štátov a vlád a 23. 24. júna nadviažu na tieto diskusie. A samozrejme, že môžeme ešte zvolať radu aj potom, koncom júna 30. júna je posledný možný deň, 31. júna nie je možnosť, keďže taký deň neexistuje, takže do polnoci 30. júna musíme toto celé uzavrieť. A to považujem za možné. Znova opakujem, ide o proces. Nejde o nejakú národnú prestíž Nejde o žiadne trofeje, ako som spomínal. Ide o náš spoločný európsky záujem a ide samozrejme o záujem kandidátskych krajín. Ja už som povedal, že bez ohľadu na to, čo sa v rozširovacom procese deje s tou či onou krajinou, že to má okamžité dopady na ostatné krajiny a celý región. Toto je citeľné a viditeľné na príklade posledných vývojových trendov v prípade Chorvátska. Sú tu indície v tom zmysle, že vďaka urýchleniu, ktoré nastalo v procese v súvislosti s Chorvátskom, ostatné krajiny a procesy s nimi súvisiace tiež chytili nový vietor a je len logické, že ostatné krajiny veľmi pozorne sledujú, čo sa deje v súvislosti s Chorvátskom. Také Srbsko napríklad. Tiež zintenzívnilo svoje snahy a aj iné krajiny sa snažia proces urýchliť, príjmajú politické rozhodnutia v tomto zmysle. Toto je to čaro tohto postupu, že tá energia sa prenáša z jedného na druhého že tie signály veľmi jasne vnímajú a okamžite reagujú. Myslím si, že toto dokazuje tú našu v úvodzovkách teóriu, že keď sa hovorí o tej či onej krajine, tak sa v zásade automaticky hovorí o regióne ako celku. Ešte raz opakujem. Všetkým nám leží na srdci úspech tohto procesu. Musíme voň veriť. Musíme prekonať fenomén známy pod názvom únava z rozširovania. Musíme ten proces si osvojiť, musíme veriť v ten proces a v nás samých. Toto je dôležité z psychologického a politického hľadiska, pretože rozširovanie má osobitný význam pre nás všetkých, pretože žijeme v rýchlo sa meniacom prostredí a potrebujeme byť vierohodnými partnermi. Takže treba si veriť, treba veriť rozširovaciemu procesu. Vráťme sa teraz k tej otázke, či sme dosiahli nejaké úspechy za posledného pol roka. To je celkom jasné. Nedá sa spochybniť, čokoľvek sa stane z následujúcich dňoch a týždňoch. E, pokrok kvôli faktorom, ktoré som spomenul, bol obrovský. Ale môžeme pokračovať a môžeme pokračovať v tomto skúmaní krajinu po krajine. A v prípade väčšiny kandidátov alebo ašpirantov určitý pokrok minimálne sa dosiahol. Už som o tom hovoril v kontexte chorvátskeho pokroku, ale tiež e, krajiny urobili svoju vlastnú snahu a prvým príkladom je Srbsko Takže veci napredujú. Nejde len o zatýkač a odovzdanie generála Mladiča do Hágu, alebo vydanie, ale sú tu aj ďalšie veci. Je to tiež proeurópskejšia atmosféra v Srbsku. všeobecne medzi politickou elitou, ale aj na verejnosti napriek mm, s výnimkou niektorých segmentov populácie, ktoré nie sú také spokojné s tým, čo sa deje, ale je to aj o prebiehajúcom dialógu a diskusiách medzi Prištinou a Belegradom. Tomu napomáha Európska únia. Bolo 5 kôl. Cool takýchto rozhovorov k témam, e, o ktorých sa diskutuje, sa dosiahol technický veľký pokrok, sú potrebné ešte politické rozhodnutia, ale to, čo je skutočne relevantné pre ľudí, komunikácia, pozemkový register, dodávky elektriny a tak ďalej, tam sa dosiahol pokrok a ja verím, že je to európska perspektíva, ktorá pomáha a Mm, posúvať dopredu tieto diskusie. Čierna hora to je ďalší príklad. Táto krajina získala štatút kandidáta. Majú ešte veľa vecí, ktoré musia urobiť. Sedem oblastí teraz pripravili návrh akčného plánu pod vedením nového mladého premiéra. Majú dobré vyhliadky po implementácii tohto akčného plánu na základe samozrejme hodnotenia komisie rokovania môžu začať Počiatočný dátum by sa mohol teda stanoviť pre tieto rokovania. Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko bola kandidátom už, alebo je už kandidátom 6 rokov. Rokovania sa však ešte stále nemôžu začať. Ako všetci vieme, prebiehajú rokovania medzi dvomi stranami o hlavnej e, hlavnom probléme a to je názov a preto komisia zopakovala odporúčania začať rokovať. To sa môže rozhodnúť len konsenzom, jednoznačným, jednohlasným rozhodnutím všetkých členských krajín. Ako vieme, diskusie pokračujú a z oboch strán počúvame, že teraz sa už tie stanoviska veľmi zblížili, nevieme ako veľmi, ale veríme, že toto povedie k záveru a vytvoreniu novej geometrie, ktorá by lepšie dokázala odzrkadliť túto situáciu. Teda nie len, že si majú tie strany sú si blízko, ale že sa teda niekde tie názory stretnú. Hovoril, hovorím aj v mene mojej krajiny, zásadný záujem máme na tom, aby sa tu dosiahol výsledok a potom by sa začali rokovania po návrhu komisie, ale aj samozrejme návrhu parlamentu začať teda rokovať aj s bývalou Joslovanskou republikou Macedónskom. Keď teraz opustíme na chvíľu tento región, pretože musím hovoriť o kandidátoch alebo takmer kandidátskych krajinách, Máme rozšíren- proces rozšírenia s Tureckom. Toto je veľká strategická otázka, to všetci vieme. Faktom zostáva, že žiadna kapitola sa neotvorila počas e, belgického predsedníctva a ani počas maďarského. A nevidím veľkú nádej, že by sa to mohlo stať za posledné dva týždne nášho predsedníctva vzhľadom na to, že otvorenie kapitoly závisí od analýzy Európskej komisie. Keď sme o tom hovorili pred piatimi mesiacmi, ja som zdôraznil, že Európska únia má strategický záujem na pokračovaní rokovacieho procesu s Tureckom a tiež som povedal, že sa snažíme urobiť aspoň jeden krok smerom k Turecku. Uvedomujeme si všetky ťažkosti a výzvy tohto procesu, ale predsa len vyjadrili sme veľmi opatrnú nádej, že sa možno otvorí kapitola 8, to je hospodárska súťaž a uvedomili sme si teraz, že sa to nedá, ale treba pochopiť, to, že pre Turecko je to veľmi ťažké obdobie pred voľbami, ktoré sa uskutočnili, ako všetci viete, 12. júna, teda minulú nedeľu. To hovorím. 12. 12. júna, takže v nedeľu. No a dôležité je povedať, eh, že a tu chcem eh, sa odvolať na prehlásenie predsedu Barosa a pána Rompoja. Obaja vyjadrili nádej, že voľby eh, budú novým stimulom v procese nielen modernizácie Eh, inštitucionálneho systému a demokratických inštitúcií všeobecne, ale vytvorí sa väčšia váha pre rokovania o prístupe. Toto sú prepojené veci. Bolo by ťažké očakávať od tureckej vlády, že zásadne zmení napríklad štátnu pomoc alebo E, napríklad dotácie v oblasti e, práva e, a zákona o hospodárskej súťaži. To je v takomto období volie veľmi ťažké, ale dúfame, že tento proces sa začne. Sú tam politické ťažkosti, iba tri kapitoly by sa mohli otvoriť bez odstránenia politických ťažkostí bez e, zablokovania všetkých tých 11 kapitol teda 5 plus 6, ale zároveň vieme, že tieto politické výzvy a problémy sa budú musieť vyriešiť, pretože inak sa nedosiahne významný pokrok e, v týchto rokovaniach. Island významný pokrok. Podľa mňa máme tu medzivládnu konferenciu 27. júna. Otvoríme štyri kapitoly a dokonca dúfame, že dve z týchto štyroch kapitol by sa mohli okamžite aj zatvoriť na tejto medzivládnej konferencii. Toto je kapitola 25, e, veda a výskum a 26, vzdelávania a kultúra. To sú samozrejme také jednoduchšie kapitoly, ako všetci vieme. Vždy to tak býva, pokračujeme vždy rovnakým spôsobom v rokovaniach, ale budú aj ťažšie alebo také náročnejšie kapitoly. Vieme, aké tieto sú. Nebudem ich vymenovávať a hovoriť o podrobnostiach. Len by som chcel spomenúť e, nedávny vývoj a síce e, EFTA, dozorný orgán, vydal e, stanovisko včera alebo predvčerom problém iSafe a dúfam, že táto téma sa vyrieši, kým rokovania sa dostanú až sem. Mám ešte e, otvorené otázky, ale myslím si, že môžeme byť všetci optimistami ohľadom výsledku rokovaní o prístupe Islandu. Teraz sa vrátim k, k krajinám, ktoré by sa chceli stať kandidátmi, ale ešte nimi nie sú. Hovoril som krátko o Srbsku. Veľa závisí od stanoviska komisie, ktoré sa zverejní v oktobri tohto roka. A Srby sú teraz sú veľkými optimistami, dúfajú, že získajú štatút kandidáta, dokonca dúfajú alebo očakávajú, že sa dokonca definuje aj počiatočný dátum rokovania. To je samozrejme otvorená otázka, nechcem predbiehať, e, ale zdôrazním znovu z maďarského pohľadu, že my plne podporujeme Srbsko v jeho ašpiráciách máme eh, dokonca aj národné a regionálne záujmy. Je to susedná krajina a veríme, že teraz, keď chorvátske rokovania budú, dúfajme, uzatvorené, tak z nášho pohľadu ďalšou krajinou bude Srbsko a urobíme maximum preto, aby sme tomuto procesu napomohli. tri ďalšie ťažké prípady. Nebudem hovoriť o podrobnostiach, pretože možno to je už trošku mimo oblasti rozšírenia. Týka sa to skôr Západného Balkánu. Ide o Bosnu, Hercegovinu a Kosovo, Albánsko. Pokiaľ ide o Kosovo, špecifický prípad, ktorý som už spomenul, v súvislosti s dialogom, ktorý prebieha medzi Pristinou a Belehradom. To je veľmi sľubné. A pre ďalšie dve krajiny by som mal hovoriť o ťažkostiach a výzvach. Nebudem sa tomu ale venovať teraz. Ak máte otázky, tak samozrejme rád sa pokúsim na ne odpovedať. Veľmi stručne to všetko teraz zhrniem. Prvá vec je dosiahnutý pokrok vo väčšine kandidátskych krajín alebo krajín, ktoré ašpirujú na členstvo. Prvé bude zrejme Chorvátsko. Tento úspech, ak to uzatvoríme do konca júna, bude mať obrovský pozitívny dopad na celý región a na proces prístupu ďalších krajín. Po druhé, a to je aj posledný bod, pokiaľ ide o západný Balkán, celková situácia je rôznorodá a nevyvážená. Sú tam slabé miesta, nestabilita a rizika. Všetci si to musíme uvedomiť. Takže z toho negatívneho pohľadu, lebo doteraz som hovoril o pozitívnom dopade eh, chorvátskeho pristúpenia, ale je tam aj negatívny aspekt rizika, hrozby, ktorý tu je. Čiže nemôžeme si myslieť, že teraz sú vyriešené všetky problémy a že celý región má bezpečnú budúcnosť, musíme byť bdelí Máme zodpovednosť aj v kontexte procesu rozšírenia a ešte slovo na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí eh, veľmi boli veľmi užitoční eh, v našej práci za posledného pol roka. Európsky parlament zohrával kľúčovú úlohu v chorvátskom prípade, ale eh, všeobecne tiež. Ja som za to veľmi vďačný a chcem osobne poďakovať všetkým kolegom a poslancom, ktorí mm, viem veľmi dobre, že urobili veľa. Chcem zdôrazniť úlohu Európskej komisie, ktorá bola mm, naozaj neuveriteľná, hlavne za posledných pár týždňov. A potom všetky členské krajiny, ktoré spolupracujú, tam bol hlavne ku koncu veľký duch kompromisu. a Ja dúfam, že tento sa zachová aj e, v posledných dňoch a týždňoch a na konci nášho predsedníctva o polnoci povieme, že rokovania s Chorvátskom sú ukončené a zároveň celý proces rozšírenia bude pokračovať bezpečne, dôveryhodne, spolahlivo a možno aj trochu rýchlejšie. Ďakujem pekne. Grazie, signor ministro. Ďakujem pekne, pán minister, za veľmi obsiahly výklad. Prejdeme najskôr k debate. Pán Svoboda sa prihlásil o slovo, je spravodajcom pre Chorvátsko. Prosím, dodržte trojminútový rečnícky čas. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za váš úvod. Budem veľmi stručný pretože nemám veľa čo dodať najskôr. Chcem oceniť prácu maďarského predsedníctva, vašu osobnú prácu v prípade Chorvátska. Možno 30. júna musíte zastaviť hodiny, ako to bolo v prípade Rakúska, ale výsledok je dobrý. Musíme sa pozrieť samozrejme na implementáciu, proces kontroly, kým vstúpia je dobrá vec a parlament bude na tom pracovať a môžem vám a Chorvátsku slúbiť, že ako náhle dostaneme do parlamentu dokumenty, tak e, budeme mať detailný, ale predsa len rýchly proces, aby sme dospeli k záverom. Samozrejme, mm, v niektorých krajinách je určitá, určitý odpor, určité pochybnosti, ale výsledok celkový je veľmi dobrý a tento parlament bude naďalej podporovať chorvátske ambície. Po druhé k Srbsku. To, čo ste povedali, je veľmi dôležité. Chcem spomenúť to, čo sa niekedy zabúda, že aj štatút kandidáta bol udelený, hoci nie všetko sa vyriešilo v súvislosti s IKTY, takže mm, ako to vidíme, v tom nešťastnom prípade Macedónska medzi kandidátom a začatím rokovania niekedy uplyne veľa času. Ale keď sa pozrieme na vnútornú situáciu Srbska, nacionalisti na jednej strane, demokratické sily na druhej, musíme vyslať jasný signál týmto demokratickým silám, že treba pokračovať a potrebujeme pozitívnu odpoveď. Ehm, budete súčasťou kolegia ministrov zahraničných vecí, takže prosím pokračujte eh, v tom zaangažovaní sa aj so Srbskom. Nemôžeme oslabiť alebo nejak eh, tie podmienky znegatívniť. Eh, potrebujeme tento signál v niektorých častiach Ehm, prevláda taký pocit, že Chorvátsko áno, ale potom už nie je ten zvyšok a mm, to by sa nemalo stať, aby sme ušetrili čas. Ďakujem. E, Ďakujem pekne, pán Svoboda. Pán Kukan, predseda delegácie pre vzťahy EÚ a juhovýchodná Európa. Nech sa páči. Chairman... Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán minister. Vítam vás tu a chcem sa aj poďakovať za vaše úvodné slova. Keď Maďarsko prevzalo taktovku, tak tu boli určité opodstatnené očakávania v tom zmysle, že sa bude Maďarsko aktivizovať v regióne Západného Balkánu vzhľadom na tie skúsenosti, na tie poznatky, ktoré krajina má, vaša krajina má e, s týmto regiónom. Ja vás chcem pochváliť za odvedenú prácu. Veľmi pozitívne ste sa podpísali pod vývoj v tomto regióne. Rád by som zdôraznil, to, čo ste povedali vy, pán minister, teda že úspech, respektíve zlyhanie ktorejkoľvek krajiny v tomto regióne v rozširovacom procese bude mať pozitívne alebo negatívne dopady na ostatné krajiny v regióne. Chorvátsko to dokazuje. Samozrejme, že sa hrá aj o čas, že čas je dôležitý, ale Chorvátsko naozaj si urobilo svoje úlohy a tým pádom má pozitívny vplyv na ostatné krajiny v regióne. My teraz musíme, a už sa to aj deje, urobiť následovné. My musíme tiež pozitívne vplývať na pozitívny vývoj v regióne, približovanie sa k Európe, keď budeme naozaj hovoriť jedným hlasom, kontaktoch s krajinami tohto regiónu alebo s regiónom ako takým musíme hovoriť jedným hlasom. Niekedy to nie je jednoduché. Európsky parlament je politický orgán, ktorý má svoju politickú skladbu, ale inak to nejde. Inak nemôžeme pozitívne, pozitívne vplývať na situáciu ale záujem tých krajín, obyvateľstva tých krajín by mal byť našou hlavnou prioritou. Súhlasím s vami, že ide o proces naozaj veľmi komplexný, zahrňa rôzne aspekty. Súhlasím s vami, že sú tu pozitívne vývojové trendy, ale aj nejaké negatívne sa sem tam vyskytujú No a keď sa obzriem na ten minulý pol rok, tak e, naozaj som optimista, pokiaľ ide o budúcnosť regiónu. Členstvo Chorvátska v EÚ bude mať veľmi pozitívny vplyv a pokroky Čiernej hory, Srbska, aj v Bosne a Hercegovine ešte máme nádej Vzhľadom na posledný vývoj Albánsko je zložité, mali sme s nimi medziparlamentnú schôdzu, nedosiahli sme veľa, ale bol to civilizovaný dialog. Poprvýkrát sa tam nikto neurážal navzájom. Bola nám potvrdená ochota konštruktívne spolupracovať. Pán predseda sa na mňa už pozerá trošku nepriateľským okom, takže na tomto mieste by som svoj príhovor ukončil. Nie, prepačte, mm, nebolo to tak myslené, ale musíme sa samozrejme postarať o to, aby sa všetci dostali ku slovu. Možno by ste mo boli mohli dostať viac času, ale netreba to preháňať. Pán Weigel, 3 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, aj za túto minútu navyše. Min- Pokúsim sa byť stručný. No už, pán minister, ja som presvedčený, že Maďarsko si e, zaslúži našu úctu e, za tú prácu, ktorú odviedlo. To isté platí pre vašu osobu, že ste pozornosť EÚ sa snažili nasmerovať na rozširovanie, tak aby sme sa naozaj zamerali na urýchlenie tohto procesu. Vy ste mali predsednícku stoličku v naozaj zložitom období. Kríza v Stredomorí, e, finančná kríza v Grécku, toto boli e, veci, ktoré našu pozornosť odlákavali od rozširovania, ale vám sa napriek tomu podarilo e, sa touto témou úspešne zaoberať. Takže vaše zásluhy približovaní Chorvátska k EÚ sú nepopierateľné. Robili ste, čo ste mali, robili ste to dobre. No a mne sa páčilo to, čo povedal pán Svoboda. Čo takto zastaviť hodiny? Ale rád by som sa zameral aj na e, zopár vnútorných, interných politických problémov v Chorvátsku. Členstvo v EÚ naozaj nie je možné vnímať ako nejakú trofej. Ide o hodnoty. Hodnoty, ktoré musia prijať všetky krajiny a celý národ. A v tejto súvislosti je potrebné počiarknúť práva národnostných menšín. Toto je otázka, ktorá ešte pokrivkáva v EÚ pardon, v Chorvátsku a ja teda pevne verím, že situácia čo možno najrychlejšie zmení. Súhlasím s vami v tom, že proces rozširovania vplýva na všetky krajiny regiónu, že úspech Chorvátska, neskôr Srbská, Čiernej hory, pomôže navodiť v tomto regióne stabilitu. Ďakujeme pekne, pán Vajgo. Pán Howitt, nech sa páči, je spravodajca v Macedónsku. Najskôr, pán minister zahraničných vecí, ďakujem za to, čo ste povedali. Keď ste hovorili o mladičovi, tak ste hovorili veľmi stručne, mali by sme to dať do kontextu, ale vítame tento veľký krok vpred, nie len pre región, ale pre ľudské práva a pre rozšírenie. Samozrejme, väčšie vyšetrovanie sa musí urobiť a to e, je dôležité, musíme prejaviť záujem a vyslať signál všetkým krajinám regiónu, že nie len prípady IKTY, ale Hadžič e, zostáva voľný, musíme sa snažiť o jeho zatknutie. To sú ale otázky pre vnútorné súdy v tejto krajine, ktoré ho musia odsúdiť. Je tu riziko, že riešime len veľké krajiny, Chorvátsko a Srbsko, a ako spravodajca, chcem povedať, alebo chcem hovoriť o bývalej Juhoslovenskej republike Macedónsko. Tu sa e, veľmi obávam toho, že my nehovoríme o zastavení, ale, ale o začatí hodín a Čierna hora a Srbsko majú dátum pre začatie rokovaní pred touto bývalou uh, e, Juhoslovanskou republikou Macedónsko a chcem sa spýtať, či podporíte pána Fileho, ktorý v piatok povedal, že dúfa, že rokovania by sa mohli začať e, v tomto kalendárnom roku. Hovoril o voľbách v Turecku, boli a voľby aj v Macedónsku. Budete o nich hovoriť? Ja som súkromne uh, bol súčasťou verejnej správy OBSE a tam sa hovorilo, že tento volebný proces bol úspešný krok vpred e, oproti minulosti, takže vítame e, tento úspech e, v tejto krajine a potom na záver hovoriť, nechcem hovoriť o osobitých prípadoch či krajinách, ale keď hovoríte, že bilaterálne otázky by nemali brániť procesu rozšírenia a hovoríte v rade o tom, ako sa tomu vyhnúť, Mám na mysli 3 či 4 prípady, e, ktoré sa týkajú rozličných krajín, kde nebol dosiahnutý úspech a bilaterálne témy boli súčasťou tohto procesu. Kraj, e, pocit e, mimo rady je taký, nechcem vymenovať žiadne krajiny, ani to nejak kodovane povedať, ale tieto krajiny majú pocit, že sa presadzujú len niektoré záujmy Maďarsko má zásadné záujmy eh, a aj ostatné krajiny majú zásadné záujmy na, to, aby, na tom, aby zabránili procesu rozšírenia. Ako možno zefektívniť prácu v Rade? Ďakujem pekne, pán Howard. Pani Brandner, 3 minúty. Um, Ďakujem eh, maďarskému predsedníctvu za to, že, hovor, že toto je pre nich taká veľká priorita. Vítame pokrok Chorvátska za posledný eh, rok a za posledné mesiace, ale obávame sa toho, čo sme videli po tom, čo bola ehm, gay parade v Splite. Ehm, čiže obávame sa toho, že deň po signále po zelenej z Bruselu ehm, príde negatívny signál z Chorvátska. A toto je jedna z vecí, kedy sa obávame o priebeh reforiem, až kým nedôjde k prístupu. Čiže sme za mm, kontrolu, chceme zabezpečiť zabezpečiť nezvratnosť súčasného procesu a myslíme si, že by to malo byť založené na medziparlamentnej spolupráce medzi chorvátskym a Európskym parlamentom a toho súčasťou by mala byť aj akademická obec a občianská spoločnosť. Tento monitoring by mal byť súčasťou zmluvy o pristúpení, ak budú správy negatívne, tak by sa nemali e, odložiť rokovania, ale mal byť najskôr politický tlak, potom e, obmedzenie financií a v prípade, že je dôjde k vážnemu ohrozeniu reforiem, tak by sme mali posunúť dátum prístupu, ale musíme zachovať to tempo a podporiť aktérov v Chorvátsku, ktorí bojujú za európske hodnoty a chcú zabezpečiť, že sa tento, toto tempo neoslábi. Takže toľko k Chorvátsku. K bilaterálnym témam kolegovia to už spomenuli. Myslíme si, že je to kľúčová otázka, ktorá sa vždy musí riešiť. Tieto bilaterálne témy sa musia vyriešiť pred e, tým, ako dôjde k prístupu. Mm, a ja som si s radosťou vypočula vaše ocenenie dialogu Srbsku a Kosova. To je pozitívne a chcem sa spýtať, ako budeme pokračovať na strane členských krajín, pokiaľ ide o uznanie Kosova. Je tam nejaký pohyb? Pretože mm, sa musíme pozrieť aj na naše rokovania. E, Vyvíjate tlak na Srbsko, ale aká je naša vlastná práca na vnútorných problémov, ktoré ešte máme? Potom, ako Svoboda a pán Weigl povedali, je dôležité zabezpečiť, aby sme nevyslali negatívny signál, že Chorvátsko a stačí. To je naozaj kľúčové. Mnohé členské krajiny, ja som z Nemecka, majú taký pocit, že dobre, Chorvátsko je v poriadku, ale potom skončíme. Tomu musíme zabrániť. A ešte raz chcem zablahoželať eh, maďarskému predsedníctvu, že zdôraznilo celý región. Eh, Ďakujem pekne. Slovo dostane pán Paško, zástup predsedca zahraničného výboru. Uh, ďakujem pekne. Najskôr dobré ráno, pán minister aj e, pán veľvyslanec. E, ďakujem, že ste, že ste sa s nami podelili o e, skutočné myšlienky o rozšírení. Je to taká dôležitá téma. A potom otázka, ako chcete sklbiť štatút kandidáta Turecka s tou skutočnosťou, že táto krajina sa stáva regionálnou mocnosťou v oblasti, ktorá má pre nás naďalej taký veľký význam. Ďakujem pekne. Grazie, onorevole. Ďakujem vám. Pán Angoráky, 3 minút. Mike. Ευχαριστώ pro evre. Ďakujem, pán predseda. Najskôr by som sa rád obrátil na ministra zahraničných vecí. Ozvali sa tu určité hlasy o tom, že sú aktuálne aktualistické sn- nacionalistické snahy. Pán minister, mali ste Ehm, šťastie, že ste sa mohli venovať aj takým veľkým otázkam. Bohužiaľ, bohužiaľ sa objavili aj niektoré krízy, z ktorých vyplynuli potom určité problémy, avšak pán minister, súhlasím s vami. Povedali ste, že sa paralely ehm, jedného dňa stretnú v určitom bode tieto priamky. A ja by som dokonca povedal, že tieto priamky sa spojili už pred tým. Moja politická strana by chcela, aby sa táto téma vyriešila, najmä problém bývalej eh, Juhoslovenskej republiky Macedónska a ďalší rad problémov, pretože je pre nás veľmi dôležité, aby sa vzťahy zlepšili. Dobré susedské vzťahy, to je veľmi dôležitá otázka, nie len pokiaľ ide o bilaterálne eh, vzťahy medzi eh, Republikou Fyrom a um, Gréckom. Myslím, že by ste k, k súčasnosti aktuálnym témam mali povedať niečo podrobnejšie. Viete, e, že kríza kapitalizmu postihla najmä tento región, ktorý nie je až taký rozvitý. Ak sa pozriem na Grécko, je to tak, že väčšina Grékov v súčasnosti tvrdí, že by sa malo vystúpiť z EÚ. A ak si pozriete Chorvátsko, tak je tam veľa ľudí, ktorí nechcú vstúpiť do EÚ. A dokonca viem, že v Srbsku um, Galopov inštitút uskutočnil výskum verejnej mienky, ktorý priniesol následovný výsledok, že pán Vládič nie je zodpovedný za súčasný vývoj a taktiež e, Srby nie sú všetci za vstup do EÚ. Vieme, že v Bulharsku a v Rumunsku, ktoré už sú členmi EÚ, je mnohé problémy a dokonca väčšie než v starých členských štátoch. V rámci EÚ jestvujú veľké rozdiely medzi jednotlivými krajinami a myslím, že aj v prípade Islandu je potrebné tieto témy zohľadniť. Nemôže to byť tak, že by pristúpenie do EÚ spôsobilo krajine ešte väčšie problémy. Na záver sa chcem poďakovať aj za vašu pohostinnosť, ktorú ste nám preukázali a myslím si, že pristúpenie Chorvátska je veľmi podstatnou témou. Je tam však veľký problém v prístavoch, je tam veľa nezamestnaných. Ja si myslím, že mnohé krajiny na Balkáne budú touto témou postihnuté v budúcnosti. Ďakujem pekne, pán Angorakis, pán Tökiš, eh, zástupca parlamentu má slovo. Pán predseda, pán minister, kolegovia, Začnem tým, že poviem, e, že pán Martoni, minister zahraničných vecí, sa narodil v Orade v Rumunsku, v rovnakom meste ako ja. Preto jeho osoba je symbolom spolupráce, ktorá existuje medzi Rumunskom a Maďarskom. Ďakujem mu za podporu vstupu Rumunska do Schengenu spolu s Bulharskom počas maďarského predsedníctva. Včera spoločne s predsedom Kukanom som privítal albánsku delegáciu. A toto je typický prípad kvôli vnútorným problémom sa nerobia žiadne kroky vpred v integrácii Albánska. Nevydala sa spoločná deklarácia, spoločné prehlásenie, pretože vláda a opozícia majú veľké rozkoly. Avšak sú prípady, kedy vonkajšie prekážky eh, je potrebné odstrániť. Mám na mysli Macedónsko. Verím spolu s kolegami z rumunskej delegácie, že okrem e, sporu o mene alebo nezávisle na tomto spore by sme mohli začať rokovania o vstupe s Macedónskom. Toto je mm, môj názor a ja túto tému podporujem. A na záver, dovolte mi, aby som vám povedal, že si cením prácu maďarského predsedníctva, blahoželám maďarskému predsedníctvu. Premiér Orbán navštívil Albánsko v minulosti a pravdepodobne navštívi Bosnu Hercegovinu, takže venuje zvláštnu pozornosť Západnému Balkánu. Hoci um, s nemu adresovaná veľká kritika, ako aj jeho vláde, ja som hrdý na tieto diskusie a hoci si uvedomujeme, že otázka menšín je problematická v tomto regióne, v Chorvátsku sú Maďari a tiež aj v Srbsku. A e, ja som osobitne rád, že tieto problémy sa prekonali zo strany maďarského predsedníctva a že sa vybudovali mosty a spolupráca pokračuje. Ďakujem pekne, pán Tökeš pán Lizek. Z... Ja na pevno nezajme 3 minút. Ďakujem pekne, pán predseda. Celkom určite nebudem hovoriť 3 minúty. Pánovi ministrovi nechám viac priestoru na zodpovedanie otázok. Rád by som sa pripojil k predrečníkom, ktorí E, sa poďakovali maďarskému predsedníctvu za odvedenú prácu. Gratulujem vám k tomu všetkému, čo ste dosiahli. EU funguje tak, že logika um, rotujúceho predsedníctva v rade je základným princípom a malo by to byť aj zároveň úspechom pre rokovania. Je to to, čo ste už spomenuli, aby predsedníctvo um, nasledujúce dostalo informácie o tom, čo sa už dosiahlo, akým spôsobom sa to dá dosiahnuť. Myslím si, že rovnako vy ako ja, aj všetci Poliaci a Maďari vedia, že poľský a maďarský národ sú bratskými národmi. Rád by som sa spýtal, ako to funguje nášmu ministerstvu zahraničných vecí ste už odovzdali tú agendu, ktorú sa vám podarilo vybaviť, máte kontakty s, maďarsk- e, s polským predsedníctvom, mohli by ste sprostredkovať pánovi Šikorskému vaše skúsenosti? Ďakujem pekne. Pán Lizek. Pán Gala, na 3 minúty. Ja, danke, Ďakujem, pán predseda, pán minister, aj za moju osobu srdečná vďaka za vaše úspešné snahy otázke ukončenia prístupových rokovaní s Chorvátskom. Maďarsko povedalo na začiatku, že e, chce byť veľmi ambiciózne v tejto snahe. Myslím si, že to bol veľmi pragmatický prístup. Ak by ste s ním vytrvali až do konca vášho predsednica. ďakujem vám za to. Položím len jednu otázku. Očakávate ešte na poslednú chvíľu um, nejaké zvláštne udalosti neočakávané. Uh, Holandsko alebo Slovinsko ma napadajú, uh, ktoré mali minulý rok problémy s Piránskym zálivom. Myslíte si, že na poslednú chvíľu eh, by sa ešte niečo mohlo objaviť, alebo ste dostali iba pozitívne signály, čo sa týka Macedónska? Tiež si myslím, tak ako ostatní kolegovia, ktorí sa už vyjadrili k tomuto, že s Gréckom by sme sa mali porozprávať o tom, aby neblokovalo začiatok prístupových rokovaní Myslím si, že z roku 1995 existuje dohoda, v ktorej bolo zakotvené, že prístup k medzinárodným organizáciám nebude blokovaný, aj ak ešte nebude vyriešený spor o názov štátu. Myslím, že v tomto smere by sme sa mali porozprávať veľmi jasne s Gréckom a v tejto súvislosti ešte jedna otázka. Uh, počkáte, pokým na Medzinárodnom súdnom dvore sa tento spor vyrieši a aké má rada zámery v tomto smere? Ďakujem, pán Gala. Na záver diskusie pán Kasulidis má slovo na 3 minúty. Ďakujem vám, pán, pán predseda. Ja by som trošku doplnil alebo nadviazal na otázku pána Hauita pokiaľ ide o tie bilaterálne otázky, ktoré brzdia snahu byť súčasťou rozširovacieho procesu. Takže EÚ má, prosím, EÚ v zastúpení predsedníctvom pocit, že by sme sa mali nejako viac angažovať pri riešení týchto bilaterálnych otázok? Pretože keď začne rozširovací proces, boli sme svedkami viackrát toho, že bilaterálne otázky zaťažili celý ten rokovací proces a takéto prekážky sa neustále opakujú. Takže To sú často veci, ktoré sú už blízko vyriešenia, napríklad názov Macedónska, bývalé Juhoslavské republiky Macedónsko. OSN navrhuje, alebo teda predložilo určitý návrh obom sporným stranám. Pán Kim Moon nás o tom poinformoval, keď sme boli v New Yorku, že Grécko tento návrh už akceptovalo. A Čakalo sa, že po voľbách príde odpoveď aj z Macedónska. Teda ešte raz moja otázka. Mala by EÚ zintenzívniť svoje snahy a mala by byť aktívnejšia, aktívnejšie sa zapája do riešenia týchto bilaterálnych problémov tak, aby rozširovací proces e, mohol začať bez takejto vidiny možných prekážok neskôr. Na Balkáne v súvislosti s Chorvátskom sme videli, že takéto prekažky sa sem tam vyskytujú. Grazie, onorevole. Ďakujem, pán Kasolidis. Chceli by sme dať teraz priestor pánovi ministrovi, aby sa na záver vyjadril a odpovedal na otázky. Máme 15-minútové meškanie, ale pán minister dostane dostatok času na to, aby zodpovedal položené otázky. Thank you. Thank you much, Ďakujem vám, pán predseda. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí vystúpili. A či už uh, len viedli nejaké pripomienky, chválu alebo položili otázky. Ja sa pokúsim byť teraz stručnejší, než som bol v úvode. Ja sa ospravedlňujem za to, že som hovoril relatívne dlho, ale chcel som sa vyjadriť k mnohým veciam. Takže teraz vaše otázky budú pre mňa príležitosťou zareagovať s na takým stručnejším spôsobom. Záujem Maďarska o región je zrejmý. Vidíme to už len na tom počte rôznych schôdzok, návštev. Pán Tökeš napríklad náčrtol že náš e, minister, premiér bol v Sarajeve, v Belehrade, zajtra pôjde do Čiernej hory. Takže náš premiér takto cestuje a ja som sa stretol opakovane so svojimi kolegami, ministrami zahraničných vecí v regióne. Takže áno, boli sme aktívni a nikdy sme neskrývali náš záujem o stabilitu a prosperitu a európsku perspektívu tohto regiónu. Veľmi som sa nevenoval výzvam, ktoré pred nami stoja v niektorých krajinách. Hovoril som o Bosne, že tam nádej je vďake vysokej predstaviteľke Katy Ashton, ktorá presvedčila Republiku Srbsku, aby tam referendum nebolo, alebo aby bolo aspoň neskôr. Takže tam tá situácia vôbec nie je jednoduchá. Ale áno, nádej tam podľa mňa je. A všetkým nám záleží na tom, aby aj tieto krajiny, ako napríklad Bosna, Hercegovina alebo Albánsko, sa vydali tou správnou cestou. Rada pre zahraničné veci bude o Albánsku hovoriť v pondelok 30. júna. Vypracujeme z toho samozrejme závery, text budete mať v dispozícii a my tak nejako priateľsky sa budeme snažiť vyzvať túto krajinu k zmene prístupu. Pokiaľ ide o ICTY, áno, tam to ešte prebieha, nielen kvôli Hadžičovi, ale aj preto, lebo teraz e, čakáme na národné súdy, kým si splnia svoje úlohy. Ja som sa stal s pánom Balmercom včera a detálne sme si pohovorili o situácii v jednotlivých krajinách. A zhodli sme sa na tom, že tento proces musí pokračovať. To s tými hodinkami, či teda ich zastavujeme alebo naopak spúšťame. Ja už som hovoril, že by sme mali cestou, ktorú odporúča komisia a parlament, ale potrebujeme konsenzus, teda musia s tým súhlasiť všetky členské štáty, aby sme tieto hodinky, teda prístupové rokovanie s určitými krajinami spustili. Otázka bilaterálnych problémov, bilaterálnych otvorných otázok. Toto je také trošku citlivejšie, pretože na jednej strane všetci chceme pomôcť. Chceme pomôcť, chceme podporiť. Neustále vysielame signály, že by bolo dobré dospieť k dohode a tak sa vyhnúť takým alebo uh, takým dopadom, ale ak e, strany sporu nemajú ochotu dohodnúť sa, žiadna sila zvonku im nemôže naoktorovať nejakú formu dohody. Ale v mnohých prípadoch sme už dosiahli úspechy. Chorvátsko by nemohlo pristúpiť, keby sa nebolo dohodlo o hraniciach so, Slovensk- so Slovinskom. Pardon. A slovinský parlament, dúfam, schváli budúci piatok uzavretie tejto otázky. Takže sú tu aj výsledky. Ale zároveň je potrebné byť realistami, uvedomiť si, že keď e, vzniknú nejaké dôležité bilaterálne, závažné bilaterálne otázky, že musíme byť veľmi obozretní a že musíme prenechať priestor alebo toho právo rozhodovania e, príslušným sporným stranám. Turecko, súhlasím s vami. Ja som sa tiež pridal k tým blahoželaniam. Súhlasím e, s vyjadreniami Baroza a Van Rompoja. Pokiaľ ide o Gay Pride, Vaša otázka, pani Brantner. Je potrebné vytvoriť určitý monitorovací proces. Na monitoringu sa všetci zhodneme, vrátane Chorvátska. Sú tu určité technické alebo právne otázky, ktoré je potrebné doriešiť. Momentálne sa intenzívne zaoberáme týmito otázkami Pán po mojej lavici by vás o tom mohol detálnejšie poinformovať. Stručne len chcem povedať, že sme optimisti. Len chcem poznamenať, že pokiaľ ide o vstup Chorvátska do EÚ, že ten kľúčik držia v rukách alebo majú zatiaľ možno vo vrecku členské štáty. Ale áno, monitorovanie naďalej, presne ako ste to našetli vy a ja teda si myslím, že to bude priateľné pre nás všetkých. Uznanie Kosova. Členské štáty sú v tejto otázke rozdelené. Hovoríme o tom priateľsky. Tí, čo uznali Kosovo, z oči voči tým, ktorí to neurobili a my to robíme s kolegami pravidelne. Poznáme argumenty oboch strán. Snažíme sa teda my sa snažíme presvedčiť eh, tých, ktorí Kosovo neuznali, aby ho uznali, ale zároveň, a toto je veľmi dôležité, je potrebné súdomiť, že čas nestojí Takže dialog medzi Prištinou a Belehradom je potrebné podporovať. Prebehlo 5 kôl v naozaj príjemnej atmosfére s určitými pokrokmi. Takže je potrebné pracovať na tých otázkach, ktoré sa dajú poriešiť bez eh, toho, že by sa nejakým som týkali statusu Kosova. K Turecku. Ja tam žiaden konflikt nevidím. Pokiaľ ide o členstvo Turecka v EÚ a pokiaľ ide o pozíciu Turecka v regióne, teda že by sa Turecko stalo regionálnou veľmocou. Ja si myslím, že v čase, keď Turecko do EÚ vstúpi, bude oveľa výraznejším hráčom v regióne, možno nielen v regióne, ale aj globálne. A toto znova posilní Európu. A to je tá otázka, pre ktorou stojíme. Chceme, aby Turecko, táto veľká regionálna veľmoc, bola členom EÚ, alebo to nechceme? To je tá veľká otázka strategického charakteru. Analizovali sme ju sprava doľava, zľava doprava a dospeli sme k záveru, že by bolo lepšie, keby Turecko bolo dnu radšej než von. Pokračujú rokovania a počas nich sa snažíme odstrániť všetky politické problémy na našej strane, na tureckej strane, ankarský protokol. A dúfame, že sa nám podarí presvedčiť všetkých členov EÚ, že je v strategickom záujme EÚ, aby Turecko bolo členom EÚ. My ako Maďarsko sme členmi EÚ 7 rokov. Skúsenosti sú v zásade pozitívne. Krajina profitovala z členská v EÚ, bez pochyb. Mali sme problémy, ekonomické a iné, ale to nebolo spôsobené členstvom. To sú naše vlastné chyby. Takže my sme naozaj profitovali členstva v EÚ. A práve preto sme presvedčení, že krajiny, ktoré sa chcú stať členom EÚ, napríklad Chorvátsko a potom tie ďalšie, že aj tieto budú profitovať z tohto členstva. Kontakty s Polskom fungujú Viackrát sme zdôrazňovali, že je to taký stredoeurópsky rok, najskôr Maďari, potom Poliaci a myslím si, že je tu teraz veľká príležitosť, dve krajiny, nové členské krajiny, stredovské krajiny musia teraz dokázať, že dostali tejto úlohe. Ešte by som možno povedal zo skúseností, že je tu veľa dôležitých oblastí. Kohezná politika, polská politika, energia, rozširovanie, o ktorom tu dnes hovoríme. A vo väčšine z týchto otázok sme dospeli za toho pol roka k tomu záveru, že stredná Európa je schopná Ja teraz hovorím o tých nových členských štátoch, o Strednej Európe. My to naozaj berieme veľmi vážne. Naozaj sa veľmi snažíme, aj sa nám darí. Nejaké problémy na poslednú chvíľu neočakávam. A keby som takéto aj očakával, tak by som vám to zrejme nepovedal ale naozaj žiadne problémy neočakávam. Vy ste hovorili o konaní pred ICE. V septembri, v októbri by sme mali mať rozhodnutie A uvidíme potom, ako sa to odrazí Jeden z rečníkov tu spomenul Schengen a toto je veľmi dôležitá vec. Naše predsedníctvo vychádzalo zo zásadného princípu. Ja ho nazývam politikou inklúzie. A pod to spada rozširovanie, o ktorom tu teraz hovoríme. Vieme, čo sa dosiahlo a čo by sme chceli v najbližšom období dosiahnuť. Ale vy ste hovorili o rozšírení Schengenu o Rumunsko a Bulharsko. A my sme sa naozaj snažili zo všetkých síl takéto rozšírenie dosiahnuť. Boli sme relatívne úspešní, keď porovnáme súčasnú situáciu s tou spred pár mesiacov. Ale ten princíp je stále rovnaký. Toto je jeden pohľad na inklúziu, ale inklúziu môžeme vnímať aj ako snahu integrovať marginalizované skupiny, napríklad Rómovia. Pripravili sme stratégiu na ich integráciu, takže inklúzia pre nás bola veľmi dôležitá. A tento princíp sme sa snažili naozaj dôsledne uplatňovať v procese rozširovania. Tuto by som to uzavrel. Ešte raz vám ďakujem za váš záujem, za vaše otázky a ďakujeme za podporu, ktorú ste venovali nášmu predsedníctvu počas celého obdobia predsedania. Na záver snáď vyjadrím nádej, že hodiny zastavovať netreba. Nech si idú ďalej. Čas zastaviť nedokážeme. A musíme pochopiť, čo si súčasná doba vyžaduje. Pozrite sa na tie veci, čo sa paralelne dejú. Eurozóna, hospodárska kríza, globálne hrozby a tak ďalej. Musíme si skratka uvedomiť, že nemôžeme spomaliť, nemôžeme poľaviť. Tie hodinky zastať nemôžu, musíme pokračovať a do konca júna musíme uzavrieť rokovania s Chorvátskom. Ďakujem vám, pán minister. Ďakujem za prácu, ktorú ste za posledné mesiace odviedli. Ďakujem aj za pozornosť, ktorú ste vždy venovali parlamentu. Na každý pád sa môžete spolahnuť na to, že aj my budeme ďalej, pokračovať v našich snahách a aby sme e, spoločne dosiahli vytýčený, cieľ. Ďakujem vám ešte raz a veľa úspechov do ďalšej práce. Všetko dobré vám prajem. Dovidenia a ja sa musím teraz tiež rozlúčiť. Rád by som poprosil kolegu Pašku, aby prevzal predsedníctvo a bude zodpovedný za ďalší priebeh rokovania. dovidenia. So, friends, let... Milí priatelia, budeme pokračovať, pretože náš eh, harmonogram je veľmi napnutý. Eh, musíme pokryť všetky body v našom programe. A teraz... Teraz dostane slovo pán Laszlo Tökös, podpredseda parlamentu aby nás informoval o téme smerovanie k účinnejšej európskej reakcii na katastrofy, úloha civilnej ochrany a humanitárnej pomoci. Pán Tökeš, máte slovo. E, e, Ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť po anglicky. Milí kolegovia, oznámenie komisie z roku 2010 smerom k silnejšej reakcie EÚ na katastrofy úloha civilnej ochrany a humanitárnej pomoci poukazuje na to, že potrebujeme zlepšiť efektívnosť, účinnosť a koherentnosť, ako aj viditeľnosť pomoci EÚ ako celku tiež zdôrazňuje potrebu integrovaného prístupu, vrátania prevencie, pripravenosti, reakcie a obnovy. Toto sú najúčinnejšie stratégie na zlepšenie. Ak máme tieto veci na zreteli a v duchu solidarity ako našej základnej hodnoty v Európe, som sa vo svojom stanovisku sústredil na lepšiu koordináciu, na silnejšiu a koherentnejšiu schopnosť Európy reagovať posilňovaním jednotlivých nástrojov, ktoré EÚ má. Lisabonská zmluva vytvára nový právny základ a nové príležitosti pre koordináciu. Vytvorenie služby pre vonkajšiu činnosť ponúka možnosť koordinovať a zlepšovať e, pomoc e, v reakciách na katastrofy a sú tam aj politické a hospodárske prvky. Lepšia politická koordinácia je potrebná e, v Európskej komisie, ako aj vonkajšej služby, ktorá je zodpovedná za bezpečnostnú a zahraničnú politiku a um, takisto to súčasťou sú európskej delegácie. Ďalšia dôležitá časť stanoviska je využitie vojny, vojenských nástrojov v súlade s usmerneniami z Oslo a um, je to vlastne posledná možnosť, ktorá môže byť dôležitým príspevkom v reakcii na katastrofy. Tiež zdôrazňujem potrebu komplexnejšie spolu mm, komunikačnej stratégie, aby sme zlepšili viditeľnosť EÚ v krajinách, ktoré sú príjemcami a pre lepšie pochopenie krokov EÚ medzi e, európskymi občanmi. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán Tokeš. A teraz Chcem pripomenúť, že toto je veľmi dôležitá téma a pán Tokeš sa dotkol tých hlavných aspektov. Chcela by som požiadať pána Roberta Gualtieriho, ktorý je tieňovým spravodajcom, by sa ujal slova. Ďakujem pekne, pán predseda. Hodnotil by som pozitívne tento návrh stanoviska, ktoré preberá myšlienky, ktoré táto skupina už e, predložila v iných správach, napríklad v správe Albertiny o e, SZBP ktorú som urobila, to posilňuje koherentnosť a konzistentnosť rozličných nástrojov vonkajšej služby EÚ, zvlášť pokiaľ ide o riadenie kríz. Myslím si, že toto by mal AFET robiť, mal by prispievať v tejto oblasti, pretože je tu reálne riziko vzniku problémov pokiaľ ide o snahu dosiahnuť synergiu medzi v humanitárnej pomoci na komunitárnej úrovni a takisto aj v súvislosti s riadením kríz a prostredníctvom SVČ. Tieto dve strany majú rozličný právny základ a rozličný spôsob fungovania, ale veľmi často v reálnom svete krízy sú prírodné, sú to prírodné katastrofy, ako aj humanitárne, humanitárne katastrofy, čo je vzájomne prepojené. A humanitárna zložka je dôležitá, ale je tu aj to prepojenie s politickou sférou, preto aby sme napríklad humanitárnu pomoc zefektívnili. Takže potrebujeme zabezpečiť, aby tu bola veľká konzistentnosť oboch nástrojov. Myslím, že to je jasne vyznačené v tomto stanovisku. Sú tu tie, tiež komentáre ohľadom možného použitia vojenských prostriedkov, pokiaľ ide o humanitárne operácie. A napríklad e, v Pakistáne v súvislosti so záplavami, kde e, vojenský personál koordinuje e, napríklad nasadenie lietadiel, aby sa posilnila schopnosť a kapacita EU reagovať. Samozrejme, že by sme mali garantovať špecifika odlišných e, európskych inštitúcií a rozličných nástrojov. Máme komisára, ktorý sa zaoberá toto témou, ale nechceme takéto niečo spochybňovať. Na operatívnej úrovni treba zabezpečiť, aby sa posilnila konzistentnosť medzi týmito nástrojmi a aby sme dosiahli maximálnu synergiu toto je duch, v ktorom bolo napísané toto stanovisko. Samozrejme, že predložíme niekoľko návrhov, ktoré by, sa, ktoré by mohli zlepšiť text. ktoré by mohli zlepšiť to, čo už e, bolo urobené. Ďakujem pekne, pani Brandner. Thank you, um... Ďakujem za prezentáciu vašej správy. Myslím si, že je, je dôležitá. Vždy, keď dôjde ku katastrofe, tak e, sa o tom hovorí a je dôležité, aby sme to riešili aj v prípade, že teraz katastrofu nemáme. Ide o vybudovanie kapacít v tejto perspektíve. Súhlasím s predrečníkmi o tom, že potrebujeme koherentnosť a koordináciu, hlavne v tej vonkajšej oblasti ale nie som si celkom istá, aké je rozdelenie úloh medzi e, službou pre vonkajšiu činnosť a komisárom, ktorý je zodpovedný za humanitárnu pomoc. V princípe e, by to mala byť zodpovednosť práve tejto komisárky, aby koordinovala e, pomoc. V niektorých prípadoch dokonca nie je potrebné mať celú škálu nasadenia v rámci vonkajšej služby. Zachovať nezávislosť a neutralitu humanitárnej pomoci je veľmi dôležité, pretože ak chceme mať jasné politické ciele, tak aj inštitucionálna štruktúra a zodpovednosť musí byť jasne rozdelená a myšlienka že máme komisárku, ktorá je za to zodpovedná, je spojená s myšlienkou nezávislosti, neutrálnosti vo väčšine prípadov je dôležité, aby humanitárna pomoc bola alebo mala cieľ humanitárnej pomoci a nie politické ciele. My musíme pomôcť ľuďom v teréne, nezávisle od toho, akú vládu majú a podobne. Ide o deti, ktoré chceme zachrániť a tak ďalej. Čiže nezávislosť a neutralita sú kľúčové. To neznamená, že v niektorých prípadoch alebo dokonca v mnohých musíme spolupracovať e, s e, vonkajšou službou e, a s jezložkami, ktoré už sú nasadené v teréne. Ale v princípe musíme zostať nezávislí a neutrálni a snažila som sa to zdôrazniť v mojich pozmeňujúcich návrhoch ktoré som predložila. Po druhé, hovoríme nie len o európskej úrovni, mali by sme spomenúť aj úroveň členských krajín je to otázka solidarita, ale tiež aj zodpovednosti. A treba zabezpečiť, aby členské krajiny tiež mali možnosti a budovali tieto možnosti potrebné na reakciu na krízy, pretože nemôžeme povedať, že mm, teraz máme e, rýchlejšie nástroje, e, rýchlejšie používame E, nástroje členských krajín a že toto bude úplne e, taká voľná jazda. Niektoré krajiny e, to už robia, takže ja ušetrím peniaze. Nie, musí to byť koordinované a to je článok 11, pozmenujúci návrh 11, ktorý sa snažím takto formulovať. A posledná vec je dôležité zabezpečiť, aby v humanitárnej oblasti hlavným koordinačným orgánom bolo OSN, oni musia viesť a mnohé krajiny mimo Európskej únie sú združené v tomto hlavnom orgáne, ktoré ne, ktorý nezdružuje len naše členské krajiny. Je dôležité povedať, že hoci my koordinujeme lepšie, ešte stále to musí byť zaintegrované v OSN. Je to kľúčový aktér toto je niekoľko komentárov, ale myslím si, že spravodajco robil dobrú prácu a podporíme väčšinu e, tohto stanoviska. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Brantner. Pán Hans za komisiu je vedúci referátu pre um, reakcie na krízové situácie GDE. Eko, nech sa páči, máte slovo. Uh, Ďakujem, pán predseda. Rád by som sa poďakoval spravodajcovi za návrh a chcem sa poďakovať aj celému výboru za to, že pripisuje takýto veľký význam týmto otázkam. Rád by som vás upozornil na určité hlavne inštitucionálne otázky. Hovorili ste napríklad o úlohe vysokej predstaviteľky podpredsedničky komisie No, takže zo pár faktuálnych a inštitucionálnych otázok. Civilná obrana a humanitárna pomoc to sú tie dva hlavné nástroje, ako EÚ reaguje na katastrofy. Oba tieto nástroje obsahujú opatrenia na záchranu životov, takže je potrebné reagovať naozaj okamžite po katastrofe. Takže čas tu hrá dôležitú úlohu ako pri humanitárnej pomoci, tak aj pri civilnej ochrane, pretože každá minúta je dôležitá. Komisia má trošku obavy, pokiaľ ide o vytvárenie ďalších koordinačných vrstiev. Po tretie, civilná obrana je v zásade v internej kompetencii. Celý mechanizmus civilnej obrany bol vytvorený na koordinovanie spolupráce medzi členskými štátmi v reakcii na katastrofy v rámci EÚ. Ale padlo rozhodnutie, že tento mechanizmus môže byť daný k dispozícii aj v prípade urgentných udalostí mimo EÚ. Dohodli sa koordinačné pravidlá v príslušnej legislatíve. Ďalej, zmluva o EÚ ustanovuje, že komisia má zabezpečovať eh, vonkajšie zastúpenie Európskej únie, teda aj zahraničnú a bezpečnostnú politiku. To sa teda týka aj humanitárnej pomoci a civilnej obrany. Právny základ sa nachádza v zmluve o fungovaní EÚ a spada to do kompetencie Európskej komisie. Aktivity mimo EÚ teda spadajú do kompetencie komisie v rámci zahraničnej bezpečnostnej politiky, e, zahrňajúc aj určité interné aspekty civilnej obrany. Koordinácia. Toto je pojem, ktorý sa dá vykladať rôznymi spôsobmi. Pre niektorých to znamená iba komunikáciu, zmenu informácií, iní to vnímajú ako spoločné velenie ale dôležité je, aby to bolo jasné, aby bolo naozaj jasné, kto čo robí a kto za čo zodpovedá. Preto navrhujeme, aby e, sme sa držali jazyka použitého v zmluve, teda konzistentnosť a koherentnosť aktivít EÚ. E, neuprednostňujeme slovo koordinácia. Komisia a v jej rámci hlavne komisárka Georgieva sú tými, ktorí reagujú ako prví v rámci EÚ na udalosti v EÚ aj mimo nej. My dostaneme nejakú výzvu a potom stanovíme, ktoré zdroje sa využijú, hlavne teda civilná obrana a humanitárna pomoc. A robíme to okamžite. Humanitárna pomoc musí byť nezávislá, neutrálna a musí rešpektovať eh, všeobecné princípy. Nemôžeme ju vnímať politicky. Samozrejme, že keď takúto pomoc poskytujeme, tak komunikujeme a spolupracujeme aj s inými, pretože je potrebná koherentnosť a konzistentnosť. Preto veľmi úzko spolupracujeme napríklad e, s SVČ, tak aby sa tá koherencia dosiahla komisia e, teda je zodpovedná za tú primárnu prvotnú reakciu na katastrofy. Takže núdzová pomoc, politická dimenzia, tu zastrešuje skôr SVČ a v tom prípade to spadá pod eh, vysokú predstaviteľku. Takže na záver je potrebné nadalej rozvíjať túto spoluprácu medzi SVČ a komisiou rozvíjať pravidlá, ale myslím, že nie je potrebné vytvárať ďalšie úrovne koordinácie, aby sme predišli duplicite, aby nedošlo náhodou k spomaleniu a kniženiu efektívnosti reakcie na katastrofy. Dobrá komunikácia, výmena informácií, toto je kľúčové vrátanie praktickej spolupráce. Poprosím vás, aby ste to, čo som vám teraz povedal, zohľadnili vo vašom stanovisku, hlavne pokiaľ ide o jeho prvý odsek. Ďakujem. No, e, Ďakujem pekne, pán Das. Som presvedčený o tom, že dialog bude pokračovať a mnohé z týchto otázok celkom určite budú zohľadnené v diskusii. Ja osobne si však myslím, že musíme zohľadniť tú skutočnosť, že ide o situácie, ktoré sú o mnoho dôležitejšie ako naše maličké hry a naše inštitucionálne ctižiadostivosti. Myšlienka, ktorá sa vynie touto správou, je, ako je možné nájsť východisko z tejto situácie. Ja dúfam, že dialog bude pokračovať a cieľ dosiahneme. Myslím, že hlasovanie u nás prebehne 21. júna, budúci týždeň a v gestčnom výbore 13. júla a v septembri. Pravdepodobne sa táto otázka dostane do pléna. Ďakujem pekne. Tým pádom prechádzame k ďalšiemu bodu nášho dnešného programu. V angličtine pokračuje pán predseda. Správa pána Panceriho ktorý je predsedom Spoločného parlamentného výboru pre krajiny Magrebu. Práve sa vrátil z Maroka. Pani Vajda. je tu tiež s nami. Je to jeho pročajšok z Maroka, takže oboch ich tu vítam a Antoniovi rovno dávam slovo. Ďakujem, pán predseda. Devo Chcel som len v krátkosti informovať o zasadnutí spoločného parlamentného výboru, ktoré sa konalo 16. až 20. mája v Maroku. Toto rokovanie sa konalo v Rabate, v Casablanke a v Kajune. Venovali sme sa dôležitým témam ako napríklad e, politickej reforme, regionalizačnému procesu, migračnej politike a otázke, ktorá viete, je citlivá a trochu sporná a ktorá súvisí s dohodami o poľnohospodárstve a rybolove. Práve k tejto téme sme sa stretli s ministrom poľnohospodárstva Maroka. Bolo to veľmi dôležité stretnutie, nielen preto, že slúžilo na to, aby sme porozumeli o ešte otvoreným otázkam, ale aj kvôli um, záverom, ku ktorým sme sa dopracovali. Pán minister dôrazne apeloval na výbor pre poľnohospodárstvo a a výbor pre rybolov, aby prišli do Maroka a aby sa osobne na mieste presvedčili o tom, ako sa politika po, e, ďalej rozvíja v týchto dvoch oblastiach? Ja sám som už skoncipoval list pre predsedkyňu výboru pre rybolov a poprosil som, aby akceptovala túto výzvu na návštevu a v najbližšej dobe, aby sa táto návšteva aj uskutočnila. Potom sme sa stretli s ministrom zahraničných vecí Maroka. Aj v tomto prípade to bolo veľmi dôležité stretnutie. Aj tu sme sa dopracovali k dôležitým záverom. Pán minister je totiž pripravený spoločný parlamentný výbor pozvať na ďalšiu asociačnú radu, ktorá sa bude konať v decembri. Aj tu by sme chceli skoncipovať spoločný list so spolupredsedníčkou a adresovať ho komisárovi Fülemu a aj príslušnému predsedovi výboru, aby sme od slov prešli k činom. Keď si pozrieme o politickú úlohu spoločného parlamentného výboru, ktorá by mala byť uznaná, tak si myslím, že je dôležité, aby bola zastúpená na asociačnej rade a aby tam hrala dôležitú úlohu. Taktiež bolo prijaté odporúčanie k regionalizačnému procesu, ktorý prebieha v Maroku a potom bolo prijaté spoločné vyhlásenie proti terorizmu v súvislosti s najnovším atentátom v Marrakeši. Taktiež bolo vydané spoločné tlačové vyhlásenie o pokračovaní spoločných prác. Dva dôležité dokumenty sa teraz ešte len vypracúvajú. Spoločným parlamentným výborom ide o migračnú politiku a po druhé o rozvojovú politiku. A aj to je dôležité, pretože aj toto e, sa môže zohľadniť v susedskej politike, ktorú realizuje EÚ. Hovorili sme ďalej o tom, aby sme dôrazne trvali na urýchlení politických reforiem, najmä v súvislosti s tou skutočnosťou, že pravdepodobne v júli sa bude konať referendum o ústavných reformách a v októbri sa budú konať predčasné voľby. To sú dva dôležité dátumy. V diskusii sme taktiež načrtli cestu decentralizácie čo sa týka financií a hospodárstva, najmä v súvislosti s regionalizačným procesom. Zhodnotili sme ho. Podčiarkli sme to, čo vyjadril marocký kráľ. Je pripravený tento reformný proces podporiť. Ide najmä o to, že premiéra nevymenováva, alebo nemal by vymenovávať kráľ, ale mali by tam byť iné možnosti. Taktiež sme skonštatovali, že by mali byť eh, odstránené určité trestné skutkové podstaty, napríklad mediálne prečiny. Ehm, Stretli sme sa v Casablanke so zástupcami občianskej spoločnosti, e, s mladými študentami z univerzity a požadovali sme od všetkých, aby ukázali väčšiu otvorenosť voči téme západnej Sahary. Ďalší minister z marockej vlády sa s nami rozprával a povedal, že táto situácia je relatívne stabilná. Mala by však existovať um, trojstĺpová, trojcestná spolupráca. Ďalej sme sa venovali dvom ďalším témam, ktoré je potrebné ešte rozanalizovať. Poprvé, eh, sčítanie obyvateľstva aj v súvislosti s požiadavkou na uskutočnenie referenda. Ja si v tejto súvislosti tiež myslím, že by sme nemali podhodnotiť e, úlohu médií a slobodu médií. Veľmi často dochádza k situáciám, ktoré by sa v demokratickom režime nemali vyskytovať. A potom sme skonštatovali následovné, to som chcel zdôrazniť tu v, vo výbore pre zahraničné veci. Vedúci delegácie prejavil ochotu, že by sa zúčastnil na rokovaní AFETu. A myslím, že toto by sme mali uskutočniť, pretože by sme si mohli s ním vyjasniť rôzne otázky. A potom ešte ďalšia dôležitá téma. Táto krajina, Maroko, by mohla mať dôležitú úlohu v Stredomorí. Chcel som len pripomenúť, že 25. mája doktor Čevs Amarány, nový generálny tajomník eh, Stredomorskej únie, bol zvolený. To znamená, že Maroko má ďalší dôležitý úrad, funkciu a bude pravdepodobne predsedajúcim členom parlamentného zhromaždenia. Je to veľmi zodpovedná funkcia, ktorá bola prenesená na plecia tejto krajiny. Myslím si, že je dôležitý vývoj v tejto oblasti a myslím, že sa ukázalo, že reformný proces v Maroku je potrebné zrýchliť, aby sa dosiahli vytýčené ciele. Je to pre nás substantívne, pretože úloha, ktorú by táto krajina mohla hrať, či v parlamentom zhromaždení alebo v mm, Stredomorskej únii, to sú dôležité úlohy v rámci susedskej politiky. Ďakujem pekne, pán predseda. No, Mrs. Buajda. Ďakujeme. A teraz pani Buajda, ak sa chcete vyjadriť. Áno, ďakujem, pán predseda. Najskôr chcem poďakovať e, AFETu za to, že nás e, pozval. Chcem tiež dodať dv- niekoľko slov e, v súvislosti s vyhlásením pána Panceriho a klíma, v ktorej prebiehali všetky stretnutia zmiešaného parlamentného výboru boli veľmi otvorené, veľmi úprimné a teda podľa mňa sme dosiahli úroveň e, zrelosti dialogu medzi parlamentami. Chcem tiež zdôrazniť, e, že počas stretnutia o politických reformách kde marockí a európsky poslanci začali pracovať na správe, sme mali aj predstavitelia Organizácie pre ľudské práva, čo je teda organizácia, ktorá je uznaná v Maroku a tiež uznaná Bezpečnostnou radou e, podľa poslednej rezolúcie 79. Chcem tiež povedať, že dnes vám prezentujeme správu alebo zápisnicu zo stretnutia zmiešaného výboru a Maroko teraz E, práve získava titul partnera pre demokraciu v Rade Európy na budúci týždeň sa to stane. Je to pre nás veľmi dôležitý záväzok, pretože to umožní posilniť a zinstitucionalizovať e, právny štát, samozrejme podľa medzinárodných noriem, ktoré by sme chceli mať. No a to sa týka aj teda budúcej ústavy, kde by sme to chceli zapracovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pán Preda. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem povedať pár slov k stretnutí nášho zmiešaného parlamentného výboru v Maroku. Ja som bol medzi účastníkmi a najskôr by som chcel poďakovať Barke Bajdy, našej marockej kolegyni, za prijatie, ktorého sa nám dostalo. Program bol veľmi plný. Pán, pán, eh, pán predseda delegácie pre vzťahy s krajinami Magrebu vysvetlil, e, aký dobrý bol priebeh tejto misie. A ja chcem zdôrazniť tri veci, ktoré boli v programe našich diskusí, ktorá bola naozaj veľmi úprimná, ako povedala naša marotka kolegyňa. Predovšetkým e, v, agen- e, v programe sa hovorilo o politických reformách a je, bolo veľmi zaujímavé vidieť tento dialog medzi marockou stranou a zástupcami rozličných politických skupín e, v našom parlamente bolo veľmi zaujímavé sledovať tento dialog o otázkach politických reforiem, o pokroku demokracie. Venovali sme sa e, dlho interpretácie, tých e, sporov v Maroku Mm, a tiež rozdielom vo vývoji situácie v krajine ako je Maroko a ostatných krajinách Magrebu. Ide tu o proces reforiem, ktorý je mierový, založený na konzultáciách a dialógu a bolo by veľmi zaujímavé e, vidieť, aké reakcie to vyvolá tieto slova a gestá, ktoré budú nasledovať už veľmi skoro. Druhá veľmi zaujímavá otázka je otázka, ktorou som bol spolu s mojím kolegom Admunom poverený. Je to otázka pokročilej regionalizácie a spomínam to preto, lebo v, pre Maroko je toto kľúčové, je to veľmi citlivá téma, E, proces reforiem a hospodárstvo, vidíme tú vôľu e, marockého riešenia. Inšpirujú sa rozličnými riešeniami administratívnej správy európskych krajín, ale chcú vybudovať niečo, čo rešpektuje marocké tradície a miestnu kultúru. A ja myslím, že toto bude veľmi zaujímavé sledovať. A na záver poviem pár slov, pán Panteri to už spomenul, ohľadom stretnutia, ktoré sme mali s pánom Anim Abdelazisom. E, myslím si, že to bolo veľmi zaujímavé vidieť e, aj v týchto kontaktoch to, čo Maročania nazývajú južné provincie, E, teda mať takéto kontakty a v teréne vidieť e, predstaviteľov misií, e, vidieť, čo sa deje a my sme konštatovali, tak ako aj predseda našej delegácie, pán Panceri, že hlavným záverom je stabilita a tiež je tu potreba zorganizovať sčítanie, ktoré napomôže správe to je podľa mňa prvorada priorita. A na záver poviem, že stretnutia s, s zástupcami politických strán, našich marockých kolegov, ako aj so zástupcami občianských spoločností nám umožnili pochopiť, e, aké sú aktuálne otázky v Maroku. A ja by som chcel vyjadriť uspokojenie, z, nad e, týmto dialogom a s prácou, ktorá sa urobila v zmiešanom parlamentnom výbore. Ďakujem pekne, pán Preda. Pani Rabatu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Aj ja, tak ako pán Preda, som bola členkou tejto delegácie bolo to veľmi zaujímavé stretnutie. Mali sme diskusie niektoré ťažké, niektoré e, veľmi dôležité, týkali sa víz. Je tu veľmi silný dopyt po umožnení e, lepšieho pohybu ľudí e, na juhu a to je aktuálna téma. Dôležitá pre túto krajinu. Pán Preda tiež spomínal e, jeden veľmi dôležitý moment, stretnutie so zodpovednými e, z Minurso medzi výzvami a reformami je aj projekt silných kompetencií pre e, regionálne volen, volených zástupcov v rámci tejto ústavnej reformy. A zdá sa mi, že toto je veľmi zaujímavý horizont Skutočne si myslím, že v rámci reálnej regionálnej integrácie Magrebu sa táto otázka vyrieši. Bude to humánna, a ambiciózna odpoveď na potreby eh, magrebského obyvateľstva. Jedna zaujímavá vec, o ktorej som nevedela, ako viete, existuje pieskový múr, ktorý vymedzuje územia v tejto oblasti medzi oboma stranami. Je tam veľa baní ktoré sú zakopané a ktoré sú zdrojmi e, nehôd u pastierov a takisto aj u dobytka. Bolo by teda zaujímavé zorganizovať spoločnú skupinu oboch strán konfliktu, aby sa odminovali tieto zóny. Bolo by zaujímavé e, vidieť, aké sú tu možnosti. Čiže odminovanie všetkých týchto zón na oboch stranách pieskovej steny. Myslím si, že pokročilý štatút Maroka umožnil našim partnerom na juhu, aby implementovali a prispeli k demokratizácii, ktorá už prebieha. Je to zaujímavé, dôležité hnutie, ktoré aj ostatné krajiny eh, Magrebu a Stredomoria považujú za dôležité, ale toto je mierové hnutie a chcem vyzvať orgány, aby počúvali všetkých aktérov, zvlášť občianskú spoločnosť, ktorá sa mobilizuje každý deň. Videli sme to v Rabate. Každý deň boli manifestácie všetkých občanov, odborov, lekárov a tak ďalej. Veľmi silné hnutie, eh, ľudové hnutie 20. februára a mali by sme počúvať hlasy tejto mobilizácie, pretože bude tu referendum pre ústavnú reformu, je tu riziko, že tu bude opozícia týmto reformám v prípade, že toto počúvanie hnutia z 20. februára nebudú verejné orgány brať vážne. A teraz citujem, že musíme brať do úvahy potrebu ochranu životného prostredia a ekologická politika, ktorá by mohla byť vedúcou niťou všetkých opatrení, či už ide o hospodárstvo, ruch, plnohospodárstvo a podobne. Hovorili sme o tom s ministrami. A chcem zdôrazniť ešte aj to, že sa musíme zdržať akéhokoľvek moralizovania, Eh, pozor, nesmieme ich poučovať, eh, teda poučovať našich partnerov a ja som sa snažila toto brať do úvahy. Chcem ešte zdôrazniť eh, potrebu týchto medziparlamentných vzťahov a kontaktov. Sú to dôležité vzťahy, kedy vzťahy medzi zvolenými kolegami sú prvky, ktoré prispievajú k medzinárodným vzťahom, ktoré korešpondujú s našimi víziami. Je to nad rámec len medzištátnych vzťahov, čiže tento výbor bol dôležitým a zaujímavým momentom. Ďakujem. Ďakujem pani Menarabatu a teraz dávam slovo pánovi Pancerimu, aby reagoval, ak si želá reagovať na to, čo odznelo. Áno, ďakujem za slovo. Najskôr som chcel na záver našej diskusie vyjadriť poďakovanie najskôr spolupredsedovi a marockým partnerom za veľkú otvorenosť, pripravenosť a pohostinstvo, ktoré nám ponúkli počas návštevy. Ďalej by som tiež rád poďakoval AFETu a sekretariátu za to, že sme dostali možnosť viesť túto diskusiu, pretože si myslíme, že je to užitočná novinka na to, aby sme pochopili, do akej miery v niektorých dôležitých regiónoch postúpili určité veci. Kolegovia, ktorí sa zúčastnili na návšteve si všimli, aké ťažkosti tam sú, ale aj aké šance. Avšak my sa neuspokojíme len so slovami, chceli by sme vidieť aj činy. A aj pritom sme videli, že je tu pripravenosť na pretransformovanie slov na činy. Videli sme to bez toho, aby sme sa chceli miešať do záležitosti iných krajín, aj čo sa týka nepokojov, ktoré sú teraz aktuálne v stredomorskom priestore, je určite lepšie predchádzať nepríjemným situáciám, než ich liečiť. Celkom určite existuje posun v smere k demokratickému vývoju na to, aby sa dosiahli vytýčené ciele. My ako spoločný parlamentný výbor by sme chceli prispieť k tomuto pozitívnemu vývoju. S veľkou pokorou by sme radi niekomu poskytli naše vedomosti. Na záver by som rád doplnil následovné. Viem, že v, vo výbore AFED sa pracuje na tom, aby Christopher Roslin tiež zapojil. Zvláštny splnomocnenec pre západnú Saharu OSN je tento pán. A bolo by dobré, aby, bol dopln- aby to bolo doplnené aj delegáciou vo formácii Latte de Minoso. O čo viac informácií dostaneme, o to lepšie to bude pre všetkých, aby sme dokázali pochopiť problém a lepšie pomôcť. Našim cieľom je nasledovné, aby sme sa dopracovali k dobrému výsledku. Uh, if, uh, mis- Áno, ja vám ďakujem. Chce ešte reagovať pani z Maroka? pour vous remercier. Vám môžem poďakovať. Dobre, v poriadku. I thank you very much. This concludes, uh... Tak vám teda ďakujem. Tým uzatvárame tento bod programu. A teraz čakáme na pána Deliča, podpredsedu srbskej vlády. Mal by doraziť do 5 minút, takže si dáme 5 minútovú prestávku a prosím, na čas sa vráťte na posledný bod nášho dnešného programu. Ďakujem. Well, friends, to... Milí priatelia, mm, máme tu znovu to potešenie privítať eh, podpredsedu srbskej vlády pána Božidara Deliča, ktorý je už tradičný host v našom parlamente a výbore. Sme veľmi radi, že máme znovu tú príležitosť sa stretnúť, eh, porozprávať sa, hlavne po tom významnom faktore e, zatknutie Radka, Radka Mladiča. Je to udalosťou a teraz e, je tento človek v Hágu, aby čelil súdnemu procesu za všetko, čo sa stalo v 90. rokoch, za čo je zodpovedný. No a teraz myslím, že naše dnešné stretnutie s zástupcom e, súčasného predsedníctva pana Matonyho bolo povzbudivé. Mali sme dialog hlavne o rozšírení a ja som presvedčený, že vy nám poskytnete detaily a naši kolegovia vám položia otázky a niektoré veci ktoré je potrebné objasniť, sa objasnia. Takže ďakujem pekne a prosím, e, máte slovo, pán podpredseda. Ďakujem, pán Pašku. Vážení poslanci, členovia AFI, AFET, už veľa sa stalo za posledných 5 mesiacov naše orgány zatkli a vydali generála Radka Mladiča, ako povedal pán Pašku. Toto je naša morálna povinnosť a dôležitý krok k regionálnemu zmiereniu. Urobili sme to v spolupráci s Európou. My nájdeme aj Hadiča, budeme bojovať s organizovaným zločinom a korupciou. Musíme a budeme pokračovať v našich ambicioznych reformných plánov. Naším cieľom tento rok na decembrovú radu e, je jasný. Chceme, aby jar 2012 bola cieľom pre otvorenie formálnych rokovaní na prístup do EÚ. Chorvátsko, ktoré nedávno uzatvorilo rokovania, to je vítané, dosiahlo práve toto a pred e, e, šiestimi rokmi. A toto je teda privilegium, pretože my urobíme našu časť práce. Tento cieľ je spoločný, založený na cieľoch, zásluhách v našom prípade. Takže tí, ktorí hovorili toľkokrát za posledné roky o tom, že e, prístup k Srbsku bude férový, ale prísny, tak pokračujte v tom, ale nebuďte k nám neféroví. Nestante sa neférovými k Srbom, kým plnia e, stanovené kritériám. Nemali by sa vytvárať nové prekážky e, do európskej budúcnosti. Prísnosť pomáha, ale neférovosť by určite odradila. A teda dnešné stretnutie, pán e, predseda, vážení poslanci, je časť čoraz intenzívnejšieho dialogu, ktorý máme s Európskej úniou a členskými krajinami. Aby minulý týždeň náš prezident pán Tadič a premiér Svetkovič boli v Bruseli a stretli sa s európskymi lídrami. Obsah eh, týchto kontaktov určite narastá a dovolte mi vyzvať prítomných poslancov, aby sa k nám pridali 9. septembra bude to prvé európsko-srbské fórum, ktoré bude zorganizované bude tam asi 300 politikov, obchodníkov, predstaviteľov médií a mimovládnych organizácií. E, bude to typ e, stretnutia Davos a bude to otvorené predsedom Rompejom a prezidentom Tadičom. My chceme, aby toto bolo bola kľúčová e, výročná udalosť, kde sa bude hovoriť o pokroku, o potrebných veciach, ktoré sa musia urobiť a dúfam, že sa vám podarí nás navštíviť, pretože toto bude deň, ktorý bude plodný pre tých, ktorí sledujú vývoj nielen Srbska, ale Západného Balkánu, keďže toto bude regionálna udalosť. Vážení poslanci, dovolte mi na začiatku vám poďakovať za veľkú väčšinu, ktorá bola poskytnutá pre ratifikovanie dohody o stabilizácii a pridružení v januári. Bol to stimul pre členské e, krajiny. 18 členských krajín ratifikovalo SAA, ďalšie napredujú a niekoľko prekvapivo ešte čaká. Čiže žiadam vás o podporu pre tento proces, aby sa dokončil do konca roka. V marci Eh, bola potvrdená eh, vláda v našom parlamente. Parlamentné a regionálne voľby a miestne voľby sa uskutočnia v Srbsku na budúcu, teda na jar. A teda posledný rok nášho mandátu mm, možno povedať, že to bol reformný rok, predvolebný rok a európska integrácia je eh, kľúčová. Po zelenej z októbra zo strany rady náš proces napredoval, pristúpenie nasledoval veľmi dobre. 24. novembra sme dostali 2500 otázok a 31. januára sme na ne odpovedali. Potom 25. marca bude 620 jedna otázok, na ktoré sme odpovedali 21. apríla, 6 technických misií, komisie členských krajín na rozličné témy, sme pripravení implementovať niektoré veľmi užitočné odporúčania. Srbská administratíva na tom tvrdo pracuje a ukazuje to, čo by sa dalo kvalifikovať v európskych dokumentoch ako administratívna kapacita alebo schopnosť. Akčný plán, ktorý naša vláda prijala v decembri, vo svetle získania kandidátskeho štatútu a možnosti otvoriť rokovania, ja verím, že urobíme svoju časť práce, aby sme vytvorili základ e, pre stanovisko, ktoré chce 12. októbra e, komisia vydať. Naším cieľom je na základe zásluh odporučiť kandidátsky štatút v tomto stanovisku a tiež otvoriť rokovania o pridružení, pridružení na nasledujúcu jar. Budeme pracovať. Urobíme maximum, aby sme získali kvalitné stanovisko a potom toto stanovisko sa premení na decembrovej rade na konsenzus. Pán predseda, vážení poslanci, dovolte mi obrátiť, teraz hovoriť o šiestich e, hlavných témach, ktoré budú našimi spoločnými cieľmi v decembri. Budem hovoriť stručne o ICTY, regionálnej spolupráci Belehradu a Prištiny, e, bezvízového režimu, reformný program a hospodárske a sociálne témy spomeniem. Najskôr budeme pokračovať v plnej spolupráci e, s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Jugosláviu, Srbsko, odovzdalo 45 zo 46 osôb obvinených z vojenských zločinov po menej ako troch rokoch. Radovan Karadžin a Mladič eh, čelia medzinárodnej spravodlivosti a dôveryhodnosť prezidenta Tadiča a jeho vlády sa eh, formálne takto etablovala. Eh, predseda Buzek povedal po zatknutí Mladiča, že toto je presvedčivý dôkaz o srbskej snahe spolupracovať s IKTY Pán Rompoy povedal, citova, citujem, v mnohých ohľadoch toto je mílnik, eh, že sa odblokovala situácia. My chceme túto prácu ukončiť čo najskôr. Jedine pravda, spravodlivosť a individuálna zodpovednosť môže vydlaždiť cestu zmiereniu na Balkáne. Žiadame o rovnaké štandardy, eh, ktoré by sa mali uplatniť pre nevinné srbské obete v prípade um, toho, čo povedal eh, Dick Marty. Vítame eh, rozhodnutie Elexu ale, a prácu Alexu, ale myslíme si, že táto práca by mala podliehať eh, mechanizmu a mandátu OSN. Nemali by to byť odlišné prístupy. Ja chcem povedať, že posledných pár dní mandát na zatýkač na e, pašovanie orgánov v Kosove, hoci e, to sleduje Interpol, je to medzinárodný mandát, e, nie je plnoprávny a určite je zaujímavé toto sledovať títo lekári, ktorí sú v, zaangažovaní v tomto procese, sa neboja e, zatknutia alebo ďalšieho vyšetrovania, čiže musí tu byť mandát OSN, e, keďže EULEX je vítaný, ale nemá potrebnú jurisdikciu pre Turecko a tiež preto, lebo to musí e, pokryť aj krajiny ako je Maroko, Izrael a mnohé ďalšie. Potrebujeme mechanizmus ad hoc Eh, ako doplnok eh, mandátu Bezpečnostnej rady pretože toto sú vážne podozrenia na vojnové zločiny. Po druhé, regionálna spolupráca, mm, regionálna spolupráca eh, pre Srbsko je prioritou. V marci srbský parlament prijať uznesenie k Srebrenici. Je to prvý takýto dokument a prezident Tadič druhýkrát bol na ceremoniále v Srebrenici, to je 15. výročie tohto masakru. My e, podporujeme integritu Bosny a Hercegoviny v duchu e, prijatých dohôd. V novembri prezident Tadič a Josipovič vzdali hold vo Vukovare Eh, nevinným srbským a chorvátskym obetiam a prezidenti hovorili o riešení problému utečencov. Bola tu tiež konferencia donorov, ktorá bude na budúci rok. Uh, v roku 2011 a 2012 e, Srbsko bude predsedať viacerým regionálnym iniciatívam, konkrétne Centrálnej európskej iniciatíve, juhovýchodnému kooperatívnemu procesu, e, Jadranskej iniciatíve, e, migračnej azylovej iniciatíve a organizácie pre hospodárskú spoluprácu v oblasti Čierneho mora Chceme zachovať tieto nástroje spolupráce, aby sme riešili regionálne témy a chceme pomôcť hodnotiť relevantnosti niektorých týchto iniciatív e, v silne sa meniacom e, regióne. Vidíte, že regionálna spolupráca možno rozkvitlo tisíc kvetov, možno niekoľko ďalších e, ešte problémov tu bude, ale Srbsko samé to vyriešiť nemôže. Chcem upozorniť v rámci regionálnej spolupráce na srbskú iniciatívu v spolupráci so všetkými e, balkánskymi krajinami. Je to dokument, ktorý bol distribuovaný dnes a predstavuje spoločné stanovisko o fáze e, finančnej perspektívy po roku 2013. Určite je pre nás pozitívne vidieť, že plány e, v EÚ alokujú 1% na rozšírenie v ďalšej finančnej perspektíve. Dnes je to asi 1,3-1,4 Vieme, že niektoré myšlienky, ktoré tento parlament prijal v iných stanoviskách, diskusie o celkovom európskom rozpočte, ktorý by nemal predlo, pred, prekročiť 1% HDP EÚ, znamenajú, že téma rozšírenia, o ktorej sa tak veľmi hovorí, nezíska viac ako 0,01 um, hrubého produktu EÚ. Je toto dostatočná úroveň priority? Určite toto nie je otázka, na ktorú máme vplyv. To musí rozhodnúť uh, EÚ a členské krajiny, ale celkom iste, vzhľadom na stav vecí z minulosti, vzhľadom na uh, mnohé spoločné, vzájomne prospešné projekty, Dunajská stratégia zo Srb... Srbsko má 600 kilometrov Dunaja, to je jedna iniciatíva. Koridor 10. E, celkom iste Srbsko by chcelo železnice a vlaky, rýchle vlaky, e, pretože toto je najkračšia cesta z Viedne a z Budapešti do Istanbulu a na rýchlo rastúce trhy na Strednom východe, ale sami nebudeme schopní mať 120 mať vlaky idúce rýchlosťou 120 km za hodinu. Sme teda realistami, vidíte v dokumentoch, e, nežiadame veľké zdroje. Návrhujeme, aby v nástrojoch finančnej perspektívy EÚ sa uznali aj niektoré problémy z minulosti, konkrétne pre krajiny v prístupovom procese. Objem disponibilných zdrojov je obmedzený. Pre Srbsko je to 180 miliónov eur ročne a 70 z týchto prostriedkov sa nikdy do Srbska nedostane, pretože je, sú to vlastne diety pre konzultantov, ktorí nám pomáhajú budovať inštitúcie. Čiže v konečnom dôsledku, ak chceme dať európsku zástavu na niečo na Západnom Balkáne a v Srbsku, ako mali e, e, most, školu, e, alebo osady pre Rómov, tak tu hovoríme o 30 až 40 miliónoch eur ročne. Pozrite sa napríklad Chorvátska. Chorvátsko zo 150 miliónov sa dostalo na 2 miliardy za 24 mesiacov. Nestačilo to pred e, prístupom a bolo to príliš veľa potom, aby to absorbovalo. Nehovoríme, že rozdiely medzi prístupovými krajinami a novými členskými krajinami by sa mali stierať. Členstvo má svoje výhody, to je jedna reklama na kreditných kartách, ale e, tie rozdiely jedna ku desiatim sú značné. My si myslíme, že toto nie je efektívne a mohlo by spôsobiť problémy, pretože v nasledujúcich rokoch už e, nebudú ďalší členovia EÚ, nehovorím teraz o Islande, po vstupe Chorvátska je riziko, že celá finančná perspektíva, celý finančný výhľad po roku 2013 e, vyradí Západný Balkán politicky aj finančne a ekonomicky. Netvrdíme, že potrebujeme oveľa viac, ale lineárny nárast podpory a návrh Európskeho parlamentu, Európskej komisii, členským krajinám by mal byť alokovať tento rozdiel na projekty, ktoré som už spomenul, my nechýbame, my nemáme problém vysvetliť veci, prečo majú význam, e, prečo má význam spolupracovať západný Balkán. Balkán nepožiadal ani o euro, aby prekonal e, krízu e, v EÚ. Reštrukturalizovali sme, nezvýšili sme dane, znížili sme výdavky a teda máme eh, deficit, ktorý je 4% HDP, náš dlh predstavuje 3% HDP, to je oveľa menej, ako vyžadujú maastrichtské kritériá, ale ak sa pozrieme na perspektívu do konca desaťročia, nebude to nedostatok politickej vôle. Ak sa nič nezmení v spôsobe, akým funguje európsky rozpočet, pre nás dosahovať výsledky v niektorých paneurópskych projektoch bude ťažké. Európska investičná banka eh, to, tomu nepomôže. Musíme čeliť kríze a nemôžeme e, mať obe veci byť solventní, mať likviditu a zároveň sami budovať nevyhnutnú infraštruktúru na zachytávanie CO2 a podobne a plniť európske normy. Takže prosím, berte to do úvahy. Lineárny nárast v rámci tej istej obalky, ktorá by nám lepšie umožnila uh, týmto veciam čeliť. Ak fondy IPA sa nemôžu zvýžiť, tak žiadame otvoriť kapitolu o rozšírení v oblasti mm, poľnohospodárstva, e, štrukturálnych fondov a vzdelávaní, kde Európska únia rozhodne, aké projekty budú mať e, zelenú. Druhá myšlienka v tomto dokumente včera som prezentoval e, tieto myšlienky rozpočtovému výboru v Európskom parlamente, je, aby Západný Balkán vstúpil do Európskeho semestra. Európsky semester e, by bol predstavením nášho rozpočtu. Boli by tam e, projekty sociálneho zabezpečenia a ako pozitívny stimul by sme mali obmedzené možnosti prístupu na kapitálové trhy Západný Balkán má samozrejme stabilné a lacné zdroje. A čo Európa získa? Európa získa veľmi veľký nástroj v makrofinančnej politike v tomto regióne. De facto bude mať typ vplyvu Medzinárodného menového fonda, fondu a zabezpečí, že Európska únia bude eh, zdrojom toho, že politika bude zbavená populizmu a v makrofinančných politikách Európa bude mať veľký vplyv. Takže ja sa teším na ďalšie konzultácie s Európskym parlamentom v týchto otázkach. Po tretie, chceme plodný dialog s Prištinou. Srbsko navrhlo takýto dialog v septembri na valnom zhromaždení OSN, tým, že predložilo rezolúciu so všetkými 27 členskými krajinami EÚ. A táto rezolúcia bola prijatá aklamačne. Mali sme 4 kola diskusií a pokrok sa urobil v oblasti osobných civilných registrov, katastrov, slobody pohybu, telekomunikácie a elektriny. Chceme dosiahnuť pokrok aj v oblasti um, cieľ uh, a regionálnych formátov. Toto je skutočný pokrok po toľkých rokov eh, napätia a násilia. Dialóg s Prištinou je začiatok procesu, ktorý sa končí zmierením, čiže historickým kompromisom medzi Srbmi a Albáncami. Um, Srbsko neuzná unilaterálne vyhlásenú nezávislosť Kosova, ale my nechceme zmrazený konflikt, chceme vzájomne prijateľné riešenie. Vieme, že musíme nájsť riešenie predtým, ako sa staneme novým členom EÚ, ale Priština potrebuje tento kompromis ešte viac a je to aj v záujme EÚ. Takže k tejto téme nestojíme bokom, chceme ich dopre, ísť dopredu. V nasledujúcich týždňoch, mesiacoch a rokoch uvidíte, že sa snažíme o riešenie vo všetkých témach vrátane tých najťažších, ktoré sa týkajú štatútu, lebo to otvára európsku budúcnosť všetkým ľuďom žijúcim na Západnom Balkáne. Po štvrté, bezvízový režim, zníženie nelegálnej migrácie a žiadosti o azyl E, za rok a pol, odkedy má Srbsko bezvízový režim, viac ako 6 miliónov um, prekročení hraníc so Schengenom sa urobilo a z 3,2 milióna ľudí, ktoré majú biometrické pasy a podľa údajov Eurostatu 6 miliónov prekročení a 3,2 milióna ľudí, ktorí majú biometrické pasy, 17 700 Srbov, srbských občanov bolo zaregistrovaných ako žiadateľov azy, azylu v Schengene väčšinou v Nemecku, e, Belgicku, Luxembursku. Um, ehm, 98 bolo odmietnutých medzi decembrom a aprílom vo všetkých, e, vo všetkých krajinách. Etablovali sme vládnu komisiu pre monitorovanie ehm, bezvizového režimu a snažíme sa lepšie e, preskúmať situáciu s tými, čo organizujú takéto iniciatívy. Sú to porušenia e, zákonu zo strany tých, ktorí zneužívajú systém a vstupujú do šengenského priestoru. Budeme mať prísne kontroly na hraničných prechodoch. E, zabezpečíme, aby sa rešpektovali ľudské práva Máme informačnú kampaň, aby sme vysvetlili, že nemožno získať nič e, v, z organizácie takýchto skupín a implementujeme ďalšie projekty pre začlenenie Rómov a ostatných komunít. Vítame zmeny v pravidlách schengenského priestoru. Pokiaľ ide o smernicu o návrate, chceme zabrániť e, e, zneužívaniu tohto systému a chceme, aby sa vytvoril spoločný európsky azylový systém. Príklad Norska tým, že prehlásilo Srbsko za bezpečnú krajinu počet žiadateľov o azyl sa znížil z niekoľko tisíc na 19, pretože tieto žiadosti sa vybavia za 48 hodín, ľudia nedostávajú peniaze a keď ľudia nemajú čo získať, tak tam nejdú. My urobíme našu časť práce a tešíme sa, na, tešíme sa na to, že šengenský priestor nám to umožní. Chceme zachovať e, to, čo je v očiach našich občanov, to tým najviditeľnejším európskym úspechom v Srbsku koľko babičiek pomáha rodinám v prípade, že je to potrebné, koľko obchodných kontaktov sa umožnilo v rámci tohto bezvízového režimu, koľko bežných občanov mohlo mať pohľad na Európu, ktorá nie je podmienená médiami či politikmi, ale priamu skúsenosť s Európou a Európa nemôže vyriešiť naše problémy, Zároveň e, sa ukázalo, že nikto proti nám v Európe nie je, že je to otázka pokroku. No a teda tento bezvízový režim je dôležitý výdobytok a chceme ho zachovať. Po piaté. Chceme naštartovať reformy. Správa komisie z minulého roku hovorí o akčnom pláne teda pardon, na to e, reagovala naša vláda akčným plánom. Nebudem teraz e, citovať tých 96 bodov, ktorý tento akčný plán obsahuje, ale minulý piatok sme mali plénum posilneného permanentného dialogu s komisiou a koncom júna predložíme ďalšie hodnotenie toho, ako sa tento akčný plán plní. Štyri veci by som vám chcel povedať. E, reforma súdnictva, boj proti zločinu a korupcii, reforma volebného systému a otázka reštitúcie pretože toto boli otázky, ktoré spomínali poslanci, keď som tu bol minulé. Takže súdnictvo, toto je dôležitá vec. V krajinách, ktoré už sú členom EÚ, sme eh, boli teraz svedkom toho, že toto je eh, veľmi zložitá otázka. My sme v decembri pridiali viacero reforiem súdnictva v súhľadu s poručeniami Benátskeho výboru boli zvolení členovia najvyšších rád 97 prokurátorov a súdcov sa týchto volieb zúčastnilo, takže tieto voľby naozaj boli legitímne, zastúpenie naozaj legitímne. Minulý mesiac sme sa dohodli na postupoch revízie akéhokoľvek rozhodnutia o menovaní súdcov a prokurátorov a toto by sme chceli do jesene je toho pred nami eh, veľa. 13-hodinová schôdza eh, sme ju absolvovali, aby sme eh, prijali také úpravy, ktoré budú pre všetkých akceptovateľné, lebo EÚ aj sudci, sudcovia samotní sa vyjadili kriticky. Pokiaľ ide o korupciu, nebudem vám dávať zoznam všetkých zatknutých, nie je to nič príjemné, ale chcem vám povedať, že sme na tej správnej ceste organizovaný zločin. Minulý mesiac v Brazílii srbská tajná polícia spolupráci so európskou politik- policiou e, naďalej e, lámu drogové kartely. Pokiaľ ide o volebný e, systém, tie otázky, ktoré boli otvorené, sa poriešili a bol tu nápad z parlamentu a parlament ho aj schválil, že od budúceho roka srbský parlament budeme, bude mať troj, tretinové zastúpenie žien. Toto je podľa mňa myslím, že spôsob, akým dokonca prekročíme európske štandardy v tejto oblasti. Pokiaľ ide o reštitúciu, minulý, pardon, včera som sa stretol s rodinami niekdajších vlastníkov, naozaj to bolo veľmi živé, bolo cítiť naozaj eh, opodstatnený opodstatnený e, pocit nedôvery a my do septembra sme sa zaviazali reštitúciu uskutočniť. E, do júla pripravíme návrh. Tento návrh e, potom prejde diskusiou s, s, s zainteresovanými stranami ako aj z EÚ. No a na záver hospodárska a sociálna situácia. Ja som spomínal, že naše zadlženie a deficit sú nízke. FDI využívame, invest, pardon, naďalej máme zahraničné investície. Fiat e, začal u nás vyrábať, belgická Deleuze, e, 2 miliardy eur e, chce dať na skúpenie našej najväčšej maloobchodnej siede. E, siete, potom General Electrics, e, korejskí investori a tak ďalej. Mnoho slovinských investorov prichádza do našej krajiny, 3 či 4 miliardy eur pardon, e, dolarov e, priame z našich investícií tento rok by sme chceli dosiahnuť, ale má to aj svoje sociálne náklady obrovská nezamestnanosť, obrovské rozdiely medzi regiónmi a generáciami a zo 14 na 6,2 sme v roku 2038 znížili chudobu, ale znova sa zvýšila na 9,2%, teda e, toľkoto percent populácie žije z menej než 2 dolarov e, na deň. Takže boj proti chudobí, chudobe to je naše moto na tento rok. E, snažíme sa, reformujeme náš systém, vytvárame, budujeme infraštruktúry, 4 mosty chystáme, 3 na, z toho na Dunaji Eh, ukončujeme diálnice, koridor 10 a dosahujeme tiež pokrok v oblasti energie. Minulý týždeň eh, kanadská firma, talianská firma podpísali eh, dohodu o hydroenergii a lignite. A týmto sa blížim, pán predseda, k záveru 2011 môže byť naozaj prelomovým, prelomovým pre Srbsko, ale aj Západný Balkán ako celok v našej integrácii do EÚ. Srbsko má ťažkosti, ale postupuje. Chceme byť hodnotení, ako všetci ostatní, na základe našich e, zásluh. A chceme byť takí dobrí ako naši tenisti. Takže keď nám dáte nejaký dátum na otvorenie prestupových rokovaní, tak toto bude pre nás taký národný Grand Slam. Takže prosím, pomôžte nás, spoločne tam dospejeme. Ja som si istý, že môžem počítať s Európskym parlamentom. Buďte prosím prísni, ale férovi. Vždy sa teším, keď k vám môžem prísť. Teším sa, že sa stretneme v Belehrade 9. septembra, kedy sa budeme znova venovať pokrok, ktorý, ktorý, ktorý dosiahne naša vláda. Ďakujem pekne za pozornosť a teším sa na vaše otázky. Well, Vážený pán podpredseda, Musím sa vám ospravedlňovať, pretože som zle vyslovil vaše meno. Takže prepačte mi. Keď spomínate prísnosť a férovosť, tak sa mi to zdá byť také známe. Berieme E, teda toto do úvahy, vzhľadom na to, čo na to nadvezuje. A keď e, pôjdeme do Istanbulu, tak dúfame, že tam niekto bude, kto sa s nami stretne, ak budeme teda schopní cestovať vlakom až tam. A teraz poprosím pána Pukana, Kukana, ktorý je šéfom delegácie pre juhovýchodnú Európu, aby sa ujal slova na 3 minúty. Ste jediný, kto má k dispozícii 3 minúty, ostatní budú mať len dve. Takéto sú pravidlá hry, pretože čas rýchlo uteká. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Vítam tu pána vicepremiéra. Naozaj vynikajúci prejav, ako vždy. Ja súhlasím s vami, že OSN, rezolúcia valného zhromaždenia o Kosove z uh, minulého roka, že toto je naozaj uh, dobrý vietor do plachiet vašej európskej lode Vyvíjate sa tým správnym smerom. Vydanie Radka Mladiča Hagu, toto bol dôležitý krok eh, na tejto správnej ceste. Ale na tomto meste by som si dovolil jednu poznámku. Ja som veľmi úzko sledoval reakciu politikov v Belehrade a na sekundu, na jednu jedinú sekundu som nadobudol dojem, že, že preháňajú dôležitosť tohto kroku. Potom ma to opustilo, lebo by to bolo nesprávne. Je veľmi dôležité, aby sa to vnímalo ako dôležitý krok, ktorý možno urýchli ten postup, ale nie je to koniec e, celého príbehu. Musíte sa pripraviť na veľmi zložité, dlhé reformy, rokovania a tak ďalej aby ste získali najskôr status kandidátskej krajiny, potom aby sa otvorili pre predvystupové rokovania, aby sa uzavreli. Takže e, prosím, nezbudzujte u vašich ľudí e, neopodstatnené očakávania. Bolo by to nesprávne, naozaj to bude zložité, bude to ešte zložitejšie, než čakáte. Takže naozaj sa vás snažím povzbudiť. It's not over till it's over, ako sa hovorí. Takže kým sa to neuzavrie, tak to skrátka nie je uzavreté. A váš prejav je dôkazom toho, že viete, čo je treba robiť. Vy máte víziu, máte plán, máte časový harmonogram a viete, že my sa vždy snažíme pomáhať, podporiť. Vy dosahujete úspechy a prosím, nepoľavte teraz, pretože od vás budeme čakať stále viac a viac. Vy ste hovorili o dialogu s Kosovom, hovorili ste o regionálnej spolupráci. Toto všetko sú dobré veci, ste na správnej ceste. Takže naozaj verím, pevne verím, že budete pokračovať e, v rovnakom trende, ktorý ste načali na jeseň minulého roka. Ďakujem pekne, pán Kukan. Teraz pani Brantner na dve minúty. No. Uh, Koordinátorov ste nevyzvali. Ona je tiež má spravodajkyňa? Dobre, by zelený teda nemali tu nejakú nepovolenú prioritu. Ale vy ste tak, či tak EPP, pán Kukan, takže vy ste boli číslo jedna bez debaty. Takže pani Brantner, nech sa páči. My sme teraz na väčšia skupina. Ničoho sa nebojte. Takže vítam vás tu. Pán vicepremiér, teším sa, že ste znova k nám zavítali. Blahoželáme vám k vydaniu Mladiča. Bol to veľký krok vpred, my sme to stále požadovali ako skupina, boli sme veľmi prísni a keď sme prísni, musíme byť aj féroví, takže naozaj blahoželáme, vnímame to ako veľký pokrok z vašej strany. Tiež vítam tú prácu, ktorú ste odviedli, ktorú ste spomínali, otázka žien, násilie na ženách a tak ďalej. Tam tiež dosahujete pokroky a ja viem, že mnohé z týchto projektov e, sú financované e, zo Švedska alebo z Norska. To je momentálne v poriadku, ale z dlhodobého hľadiska by to, myslím, malo byť financované z vašho vlastného rozpočtu. Ale tá práca, naozaj tie pokroky sú vynikajúce. Aj na pomery EÚ odvádzate naozaj vynikajúcu prácu v tejto oblasti. Vy ste hovorili o tom obchodovaní s orgánmi. No už povedali ste, že by to malo ísť na úroveň OSN, ale na úrovni OSN to už bolo. Karla del Ponte to uzavrela a nechápem, prečo to tam teraz mali vrátiť. Aby som bola úprimná, ja si nemyslím, že by to bola až taká závažná otázka pre medzinárodnú bezpečnosť. Eulex vy neuznávate, ale moja otázka na vás, nebolo by možno dobre podporiť jeho prácu v tejto oblasti? Myslím si, že návrat na pôdu OSN nemá veľký zmysel. Ďakujem pekne, pán Tenok. A teraz konečne ďakujem pekne. Väčšinou sú koordinátori ako prvý, prepačte. Vážený pán vicepremiér, vítam vás tu. Už sme sa stretli mnohokrát. Chcem vám zablahoželať vám a vašej vláde v mene skupiny ECR k zajatiu generála Mladiča. Dúfam, že postupne sa nám podarí takto uzavrieť túto temnú e, kapitolu histórie vášho regiónu. Ja a moja skupina podporíme vašu kandidatúru, podporili by sme aj fast track, e, zrýchlenie, ak si splníte všetky úlohy. Teraz je tu určitá vyhliadka. Ja som stálym spravodajcom pre Čiernu horu a oni sú veľmi frustrovaní, že sú kandidátom, ale rokovania sa ešte neotvorili. Takže v komisii sa teraz možno budú zaoberať dať Macedónsko, Srbsko a Čiernu horu na eh, jednu úroveň a začať rokovania naraz budúci rok, začiatkom budúceho roka. Toto teda ja predpokladám, že týmto sa zaoberá komisia. Ja verím v takýto model regaty. Každá krajina musí byť eh, hodnotená na základe svojich zásluh. V prípade Macedónska naozaj nie je akceptovateľné, že majú obrovské omeškanie a majú bilaterálne spory so susedmi a napriek tomu sa rokovania otvoria. Uh, No ja mám jednu otázku, ktorá je veľmi citlivá. Týka sa Chorvátska, bilaterálnych vzťahov s touto krajinou, ktorá zrejme bude najbližším členom EÚ, ak všetko pôjde podľa plánu. Takže do akej miery môže Chorvátsko pomôcť alebo naopak zablokovať váš vstup do EÚ? Je tu vôbec ochota eh, nechať minulosť minulosťou a spoločne ísť cestou v ústretí európskej integrácii? A otázka Kosova, ste ste si prečítali eh, môj eh, článok, ja ob, som obhajoval rozdelenie tohto územia. Ja chápem ministra vnútra, tuším, je to minister vnútra, ktorý hovoril o tejto možnosti a aj naďalej budem vyvíjať tlak na presadenie tohto návrhu na medzinárodných fórach. Ale kým sa to stane, kým sa to udeje, Otázka Kosova je stále otvorená, takže musíme byť veľmi kreatívni, pokiaľ ide o ten dialog, ktorý medzi vami momentálne prebieha. Ďakujem pekne, pán Weigel ako ďalší. Dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Pán vicepremiér, vítam vás tu. Teším sa, že ste prišli a že hovoríte o vyhliadke členstva Srbska v EÚ, že teda tú minulosť chcete ponechať minulosťou. Všetci vieme, um, o čom hovorím. Um, toto bremeno ste sa ho zbavili, toho posledného. A je to veľmi dôležité. Je dôležité, aby ste keď hovoríme o modernom Srbsku, teda naozaj, aby tie problémy, ktoré v Srbsku e, sú, boli modernými problémami, aby to nebolo niečo prehistorické. Srbskí voliči si musia uvedomiť, že mladič nie je pýchou, naopak je hambou pre vašu krajinu. Takže je dôležité z toho Srbska názor robiť modernú krajinu. A vy tým vašim vládnym programom dláždite cestu, orientácia novým investíciám, otvorenosť. My sme vám tiež pomohli tým, že sme uvoľnili vízový režim a ďalšie kroky sme spravili. Takže je dôležité poriešiť aj otázku Kosova, teda dialog s Kosovom. Možno by bolo dobre hovoriť o Kosove a nie o Prištine. To by bol ten ďalší krok, ktorý by som navrhoval, ten dialog musí byť pragmatický. Tiež by bolo dobre, keby Srbsko naďalej zohrávalo konštruktívnu úlohu v regionálnom kontexte, teda aj v Čiernej hore a v Bosne a Hercegovine kde srbská menšina je naozaj prezentná a kde Belohrad zohráva dôležitú úlohu. Ďakujem. Ďakujeme. Pán eh, Sir Robert, nech sa páči. Neočakávanie. <laughs> Ďakujem pekne, budem úprimný, ak dovolíte. Mám štyri krátke otázky. Prečo by sme vám mali dôverovať, pokiaľ ide o situáciu s vojnovými zločincami? vy ste eh, platili eh, tak dlho a teraz zrazu sa našiel, keď sa pripravujete na predstupové rokovania. Po druhé, eh, Srbsko, alebo aspoň čas srbskej verejnosti popiera uh, tie hrozné činy a podporuje Miloševiča a podporuje Mladiča v ich krokoch, teda schvaľujú tieto kroky. Po tretie, tu na mladší kolega po mojej hlavici sa na to už pýtal, ako vám môžeme pomôcť, pardon, ako vám môže pomôcť tento váš prístup pri e, rokovaniach a e, potom aj neskôr, ako chcete poriešiť vzťahy s e, Chorvátskom, veď vidíme, aký je tu problém medzi Cyprom a Grekmi v súvislosti s Tureckom. Toto Turecku spôsobuje veľké problémy pri vstupe do EÚ. A ešte na záver, otázka Kosova. Toho sa nezbavíme. Je potrebné to vyriešiť, to ste povedali, ale moja otázka znie ako. Toto je tuším pre britského optimizmu. Dobre, ďakujem pekne. A teraz pani Nikolaj. Ďakujem, pán predseda. V mene ALDE vás vítam, pán podpredseda. Chcem vás ubezpečiť, že moja skupina stále podporuje európsku integráciu vašej krajiny a Západného Balkánu. Veríme, že Európa bude kompletná spolu s vami a tento projekt bude úspešný, ak budete eh, jeho súčasťou. Mám nejaké otázky eh, týkajúce sa vášho projektu a chcem sa priznať, že mnohí z nás tu prítomných si myslia, že reformy v Srbsku nie sú skutočne seriózne. Ja verím v serióznosť vašich reforiem, pretože to dokazujú výsledky. A pod porovnávam to s reformami v ostatných európskych členských krajinách. Podľa mňa ste úspešným príkladom toho typu, tohto typu reforiem. Ďalšia otázka je spojená s reakciou verejnej mienky na zatknutie mladiča. Ako, ako vážna ako seriózna bola táto domáca reakcia. A ešte chcem povedať, že plne podporujeme váš názor na rozpočet, ak Európska únia chce ukázať, že politika rozšírenia je priorita tak musíme zachovať e, výšku percenta, ktoré je alokované na tieto projekty 1,3 alebo 5 by mm, mohli zabezpečiť e, túto politickú vôľu. A tretia otázka. Dunajská stratégia. Aká je tu vaša vízia? Pán Howitt? Ďakujem, pán podpredseda. Dúfam, že sa vám páčila diskusia e, s našimi parlamentnými kolegami v rozličných e, skupinách. Želáme vás im tenistov veľa úspechov v nasledujúcich týždňoch a myslím, že Briti taký úspech nemali, e, to treba povedať. My ale silne podporujeme európsku perspektívu vašej krajiny a vítame vaše slova v tomto ohľade ako krajina, ktorá veľmi tvrdo ide po vojenských eh, zločincov. Ešte stále je tu Hadžič. Chceme, aby aj domáce eh, zločiny sa vyšetrovali podobným spôsobom a silne a Afet silne vítal eh, zatknutie mladiča Chcel som no, ešte komentovať rozhovory s Kosovom. Vidíme pokrok e, a želám vám veľa šťastia v týchto diskusiách. Moja otázka s, s každý problém, každá krajina v tomto regióne má problém s Rómami aj vy. A chcem sa teda spýtať, aký je posledný vývoj a aké ďalšie kroky navrhujete vo vzťahu s férovým zaobchádzaním a nediskrimináciou rómsk, rómskej komunity, ako budete spolupracovať smerom k tomuto cieľu. Ďakujem. Myslím si, že reakcie niektorých Srbov na zatknutie mládiča sú dôkazom, na, dôkazom odvahy vlády. Takže mali by sme mať aj ten opačný pohľad, ako ten, čo bol už spomenutý. Pán podpredseda, máte všetok čas na svete až do 12.30. Ďakujem. Pokúsim sa chronologicky odpovedať. Najskôr chcem poďakovať za to, že e, ste komentovali tú otázku mladiča alebo tému mladiča, rozpad Juhoslávie so všetkými tými problémami. Je tam aj 50 tisíc Srbov, ktorí bolo etnicky e, zavraždených na základe etnických dôvodov. Potom ďalších tisícov e, srbských Rómov, ktorí boli vnútorne presídlení. V porovnaní 7,5 miliónmi ľudí z Kosova s výnimkou Kosova, vidíte, že máme asi 15 nášho obyvateľstva za posledných 15 roke, rokov, ktorí museli odísť zo svojich domovov s ničím. A i tu ide o deti, ktoré vidíte, ktoré vidíte na uliciach. Oni sú to. Takže pripomínam, že Srbsko tento nával utečencov riešilo samé. Žiadna medzinárodná pomoc, žiadne konferencie darcov, žiadna podpora. To sme absorbovali výlučne, alebo takmer výlučne sami. Teraz máme niekoľko projektov a musím povedať, že verejná mienka to vníma takto, ale Prezident Tadič eh, v čase zatknutia povedal, eh, že každý, kto ohrozí verejný poriadok, bude odsúdený alebo postiho- postihovaný. Eh, sú to proste povinnosti, ktoré vnímame. Týka sa to aj nevinných rodí, našich vzťahov s Bosnou a Hercegovinou. Európa je dôležitá, ale my budeme žiť e, v, v ďalších desaťročiach a storočiach s Albáncami, s Bosniakmi, s Chorvátmi, čokoľvek sa stane. Takže toto chceme urobiť a o to sme sa snažili. E, väčšinová mienka e, v Srbsku je mienka e, alebo pocit úľavy E, konečne sme odstránili škvrnu na našej reputácii a, a možno mi teraz budete viacej dôverovať, keď dnes poviem, že urobíme všetko, aby sme našli hadiča. Urobíme maximum, aby sme e, našli mladiča. Keď som toto povedal, možno ste mi verili trošku menej. A to je aj pocit e, Bezpečnostnej rady Srbsko nerobí to, čo má, aby, eh, aby zatklo eh, vojnových zločincov. To citujem teda z predošlých vyhlásení OSN. A teda takto postupujeme krok po kroku. Nie marketingom, eh, lobizmom alebo powerpointovými prezentáciami, ale konkrétnymi výsledkami. V mnohých oblastiach musíme Eh, byť viac ako len úspešní, musíme dosiahnuť pokrok eh, a musíme byť objektívni. Pokiaľ budete objektívni aj vy, tak nebudú žiadne problémy. Ku Kosovu tam bolo niekoľko otázok. Sme pripravení diskutovať o všetkom. Sme pružní chceme eh, konať predvydateľne ako partner, ale február 2009 e, bol pre nás nepriateľný. Aké bude e, riešenie? Viacero vedúcich politikov v Srbsku a viacerí ľudia hovoria, musíte vnímať realitu. Albánci v Kosove nechcú, aby im vládol Belehrad. A viac menej je to pravda, ale nezabúdajte ďalší aspekt. E, Sice, že nealbanci nechcú byť ovládaní prištinou. Nemôžete sa pozrieť iba na jednu stranu reality. Musíme začať e, veci vnímať reálne, pretože ak chceme realitu zmeniť, znamená to, že sme za násilie a pravdepodobne nikto násilie už nechce. Ak máme nájsť mierové riešenie, musíme toto brať do úvahy a samozrejme dnes e, voči AFETu e, nemám mandát, ani toto nie je tá správna pôda Eh, aby som povedal niečo iné ako to, že sme pripravení hovoriť o všetkom, o severe Kosova, o všetkých otázkach, ktoré sa od nás požiadajú. Eh, požadujú. Nechceme mať zmrazené konflikty, eh, chceme mať mierovú, mierové spolužitie so všetkými na tomto území, ale červená línia je jasná E, nežiadate nás, aby ste porušili našu ústavu. Chceme nájsť riešenie, nájdeme ho, ak e, nám pomôžete, pretože s Kosovom ja som citovala niekoľko správ EÚ. E Minulý rok to bolo 300 miliónov eur vývozu a 5 miliard HDP. Ak niekto v Európe chce, aby táto mladá krajina išla dobrým smerom, tak sme to my pretože my sme v popredí. My, sme, my máme najväčší záujem na tom, aby čokoľvek, čo sa deje v Kosove, išlo správnym smerom. Plne podporujeme EULEX, ale to, čo sa stalo v posledných dňoch, keď EULEX vydal mandát na zatknutie niekoho v Turecku, Interpol povedal áno, medzinárodný mandát, a potom včera v jednom z najväčších srbských denníkov tento lekár ktorý e, je podozrievaný z toho, že zberal ľudské orgány, povedal, mňa to netrápi. Bol zatknutý v januári už raz a vidíme, že Eulex nie je to chyba Eulexu, nie je to chyba OSN, nie je tam mandát mimo Kosova pre, za, zatknutie Srbsko, Albánsko, Turecko, Maroko, Izrael, aby som citovala niekoľko krajín, kde je potrebné vážne vyšetrovanie. Čiže nie, je to, nie sú to slova proti Eulexu. A ja nesúhlasím s tým, že to je maličkosť. Prečo to má byť maličkosť? Prečo by sme mali tie nevinné obete zanedbávať len preto, že sú Srby? Prečo by sa mali orgány predávať na, na mm, trhoch? Mali by sme mať e, rovnakú starostlivosť e, pre jedných aj druhých. A to je jediná vec, o ktorú žiadame. My v Srbsku a je to aj v slovách a činoch nášho prezidenta a premiéra. Sme nechceme politizovať túto vec. Nikdy sme to nevložili do dialogu s Prištinou. E, je to otázka medzinárodnej spravodlivosti. Chorvátsko, zahrnutie Grécka, Dunaj, keď, e, keď Chorvátsko vstúpi do Európskej únie, tak Dunaj bude vytekať z EÚ e, do Srbska a potom sa vráti do EÚ cez Rumunsko a Bulharsko a Dunaj ukazuje, že my sme prirodzenou časťou Európskej únie či máme nejaké problémy, tak nejaké máme, ale bilaterálne vzťahy medzi Zagrebom a Belehradom e, sa zlepšujú a môžem uviesť seriózny príklad. Návšteva Vukovaru, spoločné projekty na obnovu Vukovaru, srbské investície v Chorvátsku, 20. júna poprvýkrát po 20 rokoch e, bude priame prepojenie Belehradu a Dubrovnika. a znovu dochádza k spoločným um, svadbám medzi Srbmi a Chorvátmi. Tí sú už nezávislí. Um, nemyslel som tým, uh, bol, to len, bol to len výraz, uh, nebolo to nejaké posúdenie. Bosna a Hercegovina, tak myslím, že slova pána Tadiča a tiež aj k e, jeho činy e, k Sebrnici podporujú teritoriálnu celistvosť Bosny a Hercegoviny. A my v tom budeme pokračovať, budeme podporovať riešenia ktoré nás budú spájať. E, nebudeme podporovať žiadne hnutie, ktoré by malo by ohroziť územnú celistvosť Bosny a Hercegoviny. Reformy v Srbsku, či sú seriózne alebo nie, vzhľadom na to, odkiaľ prichádzame, tak nemá zmysel povedať, že sú. Máme 17 e, miliard eur pre zahraničné investícii a máme už 3 dohody nad úroveň 1 miliardy eur, pokiaľ ide o investície z Belgicka, Norska a Talianska ktoré smerujú do našej krajiny, pravdepodobne v tom budú pokračovať, alebo nerobili by to, ak by neboli presvedčení o tom, že sú zabezpečené. Francúzska delegácia E, generálny riaditeľ Michelinu a Lafarge a pýtali sme sa ich, e, či by mohli e, komentovať situáciu u nás a obaja povedali, my máme jedny z najproduktívnejších čo pracovnú silu máme naj, najproduktívnejšiu na svete. Grómom som predsedom eh, Národného fóra pre začlenenie Rómov. Hovoríme o politike a etike. Etika preto, lebo nemôžeme akceptovať to, že skupina ľudí žije 17 až o 15 až 20 rokov kratšie ako ostatní ľudia. 60 Rómov v Srbsku žije v neprijateľných eh, sanitárnych podmienkach a môže to byť aj problém v súvislosti s emigráciou a uh, žiadosťami o azyl. Čiže ešte pred týmto stretnutím som sa stretol s pani Jaroka z Maďarska, aby sme hovorili o platforme, ktorú prijala komisia a, a o stratégii tohto parlamentu. Rómovia sú jediní Európania, ako nám hovoria niektorí lidovia Rómov, ktorí sú menšinou všade. Takže jediná e, materská krajina Rómov je Európa. Musíme urobiť viac Chceme zabezpečiť pozitívnu diskrimináciu, e, aby aspoň 100 rómskych študentov išlo na univerzity bezplatne. Chceme registrovať deti v školách, ale chceme, aby tam aj zostali v tých školách. Je to tá efektívnejšie ekonomicky, ľudsky riešiť tento problém tam, kde je a nie hrať ping-pong e, s ich životmi, obchádzať tieto problémy my v Srbsku tvrdíme, že budúcnosť srbských Rómov je v, e, v Srbsku. Čiže nemám už dosť času, ale e, dám vám k dispozícii informácie, čo robíme. 22. júna máme s pánom Mirelom e, stretnutie a bude e, v Srbsku deň začlenenia Rómov Voči Rómom v Srbsku nie je násilie, niekoľko incidentov z času na čas sa vyskytne. Videl som e, rómske dieťa, ktoré bolo zbité, potom ďalší incident e, týkal sa e, srbského maloletého, ktorý bránil toto rómske dieťa a on je teraz hrdinom. E, Čiže vďaka Bohu nič takého to sa nedeje e, pravidelne, ale musíme urobiť ešte oveľa viac. E, dúfam, že som vás povedala aspoň na niektoré z vašich otázok. Ďakujem pekne a dúfam, že aspoň niekoľko z vás príde 9. septembra do Belehradu, pretože e, tu ide predovšetkým o vier. Thank you very much, Mr. Vidieť je lepšie ako len počuť. Takže ďakujeme pekne, želáme vám veľa šťastia a nasledujúce stretnutie bude 21. júna tu v Bruseli o 9. Ďakujem. Dovidenia.